Good afternoon, dear colleagues. Vážení kolegovia, príjemné popoludne. E, dámy a páni, vážení členovia výboru LIBE. Ako sme si e, do obeda povedali, budeme teraz pokračovať v našej e, diskusii na tému priority švedského predsedníctva. Máme tu medzi nami pána ministra švedskej vlády, ktorý je zodpovedný za otázky migrácie a asilu, azilu, e, pána Tobiasa Bilstroma. V posledných e, rokoch čoraz viac členských štátov e, vymenúva do vlád špecifických ministrov, ktorí sú odpovední za práve tieto oblasti, čo je dôkazom toho, ako otázky migrácie, utečencov a azylu sa čoraz viac stávajú prioritou, a to tak na e, národnej ako aj európskej úrovni. Z hľadiska Európskej únie existujú viaceré legislatívne návrhy, ktoré v poslednom čase boli v tejto oblasti predložené a ktorým sa bude venovať aj náš e, výbor. Čiže e, v prvom rade je tu e, naša snaha zabrániť nejakej multiplikácii legislatívnych iniciatív, aby sme si zachovali koherentný a efektívny prístup k veci, čo bude súčasťou aj štokholmského programu. Uvedomujeme si, že pani ministerka Beatrice Ask ktorá tu bola do obeda, e, viedla detálnu diskusiu na túto tému a Európsky parlament a konkrétne tento výbor e, veľmi rád e, poskytuje odporúčania slúžiace na vylepšenie, posilnenie cieľov štokholmského programu. a to najmä teraz začiatkom švedského predsedníctva. Takže v duchu eh, zmluv Európskeho spoločenstva my máme byť nejakým spôsobom prepojení s vykonávaním štokholmského programu počas celého funkčného obdobia a to už od eh, jeho začiatku, teda už teraz počas švedského predsedníctva. Je to E, naše odhodlanie. Pán minister, povedali sme to aj vašej kolegyni, pani Ask, a e, sme e, presvedčení, že aj vy budete napomocní pri organizácii dôležitých udalostí počas švedského predsedníctva, pričom zohľadnite aj odporúčania Európskeho parlamentu. Je pre nás veľkou cťou, pán minister, uvítať vás tu medzi nami som presvedčený, že veľa poslancov sa po vašom príspevku budeme, e, bude hlásiť. Takže budeme to robiť nasledovným spôsobom. Najprv tu bude e, po vašom vystúpení e, prvé kolo otázok, kde vystúpia koordinátori jednotlivých politických skupín a potom budú môcť neskôr vystúpiť aj ostatní členovia výboru, tak aby každý, kto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 Je pre mňa veľkou cťou dnes eh, pred vami vystúpiť ako zastupca švedského predsedníctva, zastupca teda eh, rady. Eh, budem prezentovať naše politiky v oblasti azylu a imigrácie. Vystupujem na novo e, zloženom výbore, mnohých z vás už poznám, mnohých aj nie, ale všetkým by som vám chcel pogratulovať k vášmu zvoleniu a pánovi predsedovi takisto k zvoleniu do funkcie predsedu. Tá oblasť, ktorej sa e, venujeme už teraz je dostatočne veľká, ale samozrejme môže byť e, ešte väčšia. Vy nás e, podporujete a mňa teší, že počas volieb Európskeho parlamentu sa vo Švedsku účasť na voľbách zvýšila v porovnaní s poslednými voľbami v roku 2004. Ak budeme spolupracovať, určite dokážeme toho urobiť spolu veľa a tým sa určite e, postupne zvýši aj záujem našich občanov o prácu EÚ vo všetkých členských štátoch. Moja prezentácia sa bude venovať štokholmskému e, programu a spoločnému azylovému, azylovému systému, ale takisto sa dotknem aj tém ako napríklad situácia e, v Stredozemnom mori alebo v okolí Stredozemného mora a takisto aj otázky imigrácii. Ako ste počuli, aj pani ministerka Ask povedala, že jednou z hlavných všetkého predsedníctva je rozvíjanie strategického pracovného programu v oblasti e, spravodlivosti a vnúta. To je dokument, ktorý bude pre nás hlavným dokumentom, ktorý nás bude viesť našej práci v oblasti e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Pričom e, vytýčili sme si ambiciozne ciele a chceme všetci spolupracovať a pracovať na tom, aby E, sme vytvorili takú Európu, kde sú rešpektované aj individuálne ľudské práva. V posledných rokoch toho bolo urobené no, už e, dosť veľa, takže nezačíname od nuly. Napríklad sme prijali spoločnú legislatívu, ktorá bude poskytovať e, prvé základy pre spoločnú imigračnú politiku aj azylový systém. Väčšina opatrení v hakskom programe už boli implementované alebo sa momentálne práve implementujú. Minulý rok e, Európsky e, summit e, prijal balíček pre imigráciu a azyl, čím sa členské štáty zaviazali vykonať férovú, efektívnu a kohezívnu, koheznú pardon, politiku v súvislosti s výzvami, ktoré môžu vyplývať z účinkov imigrácie. Prijatie tohto balíčka dalo istý nový stimul, nový moment tejto oblasti politiky, pričom E, komisia chce v tom, e, procese zohľadniť to, čo hovoria jednotlivé členské štáty, občianská spoločnosť, jednotlivci v jednotlivých členských štátoch, jednoducho mnohí sa e, k tejto téme vyjadrili. A teraz je pre nás čas tieto jednotlivé myšlienky zladiť a podať si, ako budeme pokračovať ďalej. Komisia pripravila oznámenie o oblasti Eh, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Eh, je to znamenie, ktoré bolo predložené v júni a to predstavuje isté pozadie našich aktivít. Ehm, je to dokument, eh, ktorý slúžil aj ehm, ministrom, ktorí sa stretli v Štokholme v júli. Teším ma, že aj vy ste, tu, vy ste tam, pán predseda, boli zúčastnení a podobne ako pani ministerka Ask a ja môžem spomenúť to, e, čo je, e, čo je najdôležitejšie v tom oznámení komisie. Je tam e, hlavne spomenuté to, že treba mať takú imigráciu, ktorá je dobrým spôsobom manažovaná, správovaná. Je to dôležité pre jednotlivé členské štáty a takisto aj pre EÚ ako takú. Ale to isté platí nakoniec aj pre samotných migrantov a pre krajiny, z ktorých pochádzajú. Pokiaľ chceme splniť ciele, ktoré sú uvedené v Lisabonskej stratégii, teda že z Európskej únie sa má stať dynamická a schopná ekonomika, pravdepodobne budeme musieť e, naše trhy otvoriť e, pracovným migrantom viac ako e, je tomu doteraz, najmä keď zohľadníme aj otázku demografických víziev, ktoré sú tu prítomné. V súčasnosti sa nachádzame v situácii ekonomickej krízy, ale tento program je 5-ročný a počas týchto 5 rokov sa ekonomická situácia zmení preto treba e, ukázať politický leadership a už teraz e, spustiť také e, programy, ktoré sú potrebné na to, aby Európska únia mohla rátať s tými prac, pracovníkmi, ktorých potrebuje. Akým spôsobom by sa mala spoločná imigračná politika rozvíjať? Akým spôsobom môžeme maximalizovať dopady imigrácie na náš e, rozvoj, respektíve aj na rozvoj tretich krajín. O tom sme takisto v Štokholme hovorili. E, do veľkej miery sme sa zhodli na tom, že členské štáty musia bojovať alebo musia spolupracovať na boji proti ilegálnej imigrácii do EÚ, ale zároveň treba dosiahnuť istú rovnováhu tak, aby bezpečnostné opatrenia neboli e, prijímané na úkor legálnej migrácie do EÚ, aby to takisto neznalo, ne, neznamenalo to, že žiadatelia o azyl e, nebudú mať k azylu prístup. Poznáme napríklad e, ohrozené skupiny, ako napríklad deti, ktoré prichádzajú k nám sami a tie takisto treba chrániť. Štokholmský program musí obsahovať isté usmernenia, pokiaľ ide o to, akým spôsobom by mala EU lepšie manažovať, kontrolovať proces e, migrácie. Takisto sa hovorilo o otázke solidarity, vzdielania bremena Samozrejme, migračné tlaky sú výzvou pre všetkých e, z nás. Sú tam e, e, teda z toho vyplývajúce dopady, ktoré sa na všetkých týkajú. A je to prepojené aj na globálny rozmer v rámci fenoménu readmisie. E, otázka je, e, alebo naša úloha je, aby sme e, preukázali solidaritu s tými krajinami, ktorých sa tieto, ktorých sa tieto migračné tlaky najviac dotýkajú a ktoré majú najťažšie bremena na svojich migračných systémoch naložené. Už v minulosti tu bolo povedané, že by mal vzniknúť spoločný európsky azylový systém, pričom žiadateľ o azyl by mal byť v každej krajine prijatý na základe rovnakých e, kritérií, bez ohľadu na to, e, v ktorej krajine sa práve ocitol. A v Štokholmu povedali, v Štokholme podali ministri, že spoločný azylový systém by mal byť rozvíjaný takým spôsobom, aby bol efektívnejší a že prístup k azylovému systému má byť zabezpečený. Viacero e, tém e, tam bolo takých, na ktorých sa ministri zhodli, pokiaľ ide o rozhodovacie procesy a tak ďalej. E, teda ešte v súvislosti s tým neformálnym ministerským stretnutím v Štokholme, teraz sa predsedníctvo bude snažiť e, o to, aby štokholmský program naozaj splňal aj požiadavky občanov. Budeme mať ambiciozný špecifický program, v ktorom budú zahrnuté jednoznačné e, priority. Našim úmyslom je naďalej mať otvorený transparentný proces, kde by všetky členské štáty, inštitúcie, jednotliví aktéry boli, kde by teda boli zaangažovaní pokiaľ ide o prípravu štokholmského programu, berieme ju ako tímovú úlohu a myslím si, že teraz na jeseň budeme vidieť e, veľa konštruktívnych diskusí aj s Európskym parlamentom, pretože aj vaša práca je veľmi dôležitá, e, ak chceme, aby naše výsledky alebo výsledky našej práce boli úspešné. Ak e, chceme teda mať taký výsledok, ktorý podporíme všetci, treba, aby na ňom pracovala komisia, parlament aj rada. V posledných rokoch Európa prevzala veľkú zodpovednosť za ľudí, ktorí museli odísť zo svojich krajín, aby utiekli pred persekúciou. Do veľkej miery je tu e, zhoda na tom, že túto tradíciu e, nesmieme opustiť e, v rámci vytvárania nového spoločného azylového systému. Našim cieľom je dosiahnuť to, aby tento proces bol transparentný, aby bol predvydateľný aby ten zákon bol v súlade aj s princípmi e, Ženevského e, dohovoru a ďalšími medzinárodnými dohodami. Bohužiaľ, e, v rámci národných systémoch, v rámci národných systémov členských štátov sú veľmi odlišné podmienky, čo v praxi znamená, že to prijatie zodpovednosti sa vníma v každej krajine trochu inak, pokiaľ ide o žiadateľov o azyl. A veľmi ťažké je zladiť tieto procesy príjmania žiadateľov o azyl. Znamená to, že keď niekto žiada o azyl, nie vždy e, sa mu dostane takého prijatia, akého, aké by si možno zaslúžil. A myslíme si, že aj práve preto je naša, naša práca v oblasti harmonizácie veľmi dôležitá. Už České predsedníctvo veľa práce urobilo e, v tom, aby táto azylová téma sa posunula dopredu a my budeme teraz pracovať s tými témami, ktoré sú pred nami e, na stole, ktoré sú otvorené. Veľmi pozorne sme si vypočuli to, čo hovoril Európsky parlament počas rokovaní a určite je to zohľadníme aj v našich prípravách e, pre, na budúcu prácu e, na rade aj v parlamente. Teraz na jaseň na jaseň dúfame, že potiahneme tú prácu ďalej a že urobíme niekoľko krokov správnym smerom. Pokiaľ ide o prácu v oblasti azylu, e, tak má isté výsledky, mnohé nástroje už boli e, prijaté, ale pokiaľ ide o ich implementáciu, tá nie vždy bola úspešná. Členské štáty ešte majú pred sebou e, isté úlohy vyplývajúce z tejto implementácie. Ale pokiaľ ide o harmonizáciu, takisto ešte máme niektoré e, úlohy, ktoré nám zostávajú. Napríklad mám na mysli vytvorenie toho support office podporného úradu a takisto aj zmenu utečenského fondu na tieto účely. To sú veci, ktoré by mohli v tomto mysle pomôcť. Dúfam, že parlament aj rada spoločne sa dohodnú na týchto témach teraz na jeseň. E, ak sa nemýlim, aj pre parlament je to priorita. Takže tým skôr by to malo platiť. Cieľom našej práce je e, robiť v rámci toho časového harmonogramu, harmonogramu ktorý e, rada prijala v rámci toho imigračného paktu, E, čiže aby e, sa na tom teraz v roku 2009 ešte e, pracovalo. Pre nás je veľmi dôležité, aby tento úrad, tento office bol čo najskôr spustený, teda jeho práca, pretože je potrebná. Potrebujeme kvalitnú prácu, potrebujeme dobre školenie pre štátnych pracovníkov, to je veľmi e, dôležitá súčasť dobre fungujúceho systému. Treba takisto pracovať na tom, aby sa zdieľali e, skúsenosti, informácie medzi členskými štátmi a takisto tento office, tento úrad by mohol pomôcť aj pri úlohách alebo aj v úlohách harmonizácie v rámci EÚ a mohol by uloži- uľahčiť práce aj pre národné e, orgány. Švedské predsedníctvo túto otázku vníma veľmi vážne. netreba vôbec čakať Eh, je to vec, ktorá ponáhla, dúfam, pretože sa parlament rada na nej rýchlo dohodnú. Pokiaľ ide o zmenu v oblasti nariadenia Eurodac, tam eh, sa dá očakávať, že spoločné stanovisko by mohlo byť na rade čoskoro dosiahnuté. Sú tam ešte isté výhrady, ktoré zatiaľ neboli odstránené, ale myslím si, že je v každého záujme, aby sme čo možno najskôr túto, eh, toto nariadenie mohli pozmeniť mohli novelizovať a tým pádom aj dublinský systém bude môcť e, fungovať lepším spôsobom. Pokiaľ ide rokovania medzi radou a parlamentom v tejto e, veci, a opäť dúfam, že e, pôjde o takú prácu, takú spoluprácu, ktorá bude prebiehať konštruktívnym spôsobom, kde sa nám spoločne podarí vylepšiť tento dublinský systém. Dúfam, že Rada a parlament dosiahnu dohodu teraz na jeseň, ale uvedomujem si, že situácia sa môže zmeniť, ak komisia predloží návrh vo veci orgánov, ktoré by mali bojovať proti e, zločinu a pokiaľ ide o ich prístup do Eurodaku. Každopádne som presvedčený, že parlament a rada budú môcť naďalej pracovať alebo vychádzať z toho, e, na čom už pracovali a nebudú sa musieť vrácať, tak povediať, do bodu 0. Potom, pokiaľ ide o otázku z novelizácie nariadenia o Dubline, e, respektíve tej, e, toho dokumentu o recepcii, o príjmaní. E, tam takisto treba, aby parlament pracoval na týchto témach e, všetci dobre vieme, že aj v rámci rady, aj v rámci parlamentu sú v týchto témach e, odlišné názory, ale spoločne si myslíme, že vytvorenie takéhoto spoločného európskeho azylového systému e, stojí za to, aby sme tieto kompromisy dosiahli a budú sa tak dosiahnuť. Ja si plne uvedomujem, že Švedsko prebralo predsedníctvo v čase, kedy azylové témy sú bohužiaľ až príliš aktuálne Videli sme tragické udalosti, ktoré sa e, stali e, v regióne Stredozemného mora. Tie sa všetkých z nás e, týkajú a my samozrejme budeme plne otvorení riešeniu tých problémov, ktoré momentálne existujú. Ukazuje sa, že pre členské štáty sú, je tu jasná pridaná hodnota, vyplývajúca z toho, že ten proces bude pokračovať, že sa vylepší súčasná platná legislatíva, že sa bude posúvať smerom k vytvoreniu e, spoločnej legislatívy. Ale je dôležité, aby zmeny právnych nástrojov, ktoré prijímame, e, boli dobre zvážené, aby sa e, vždy, aby vždy bolo jasné, aké výsledky, aké dopady z nich budú vyplývať. A zároveň nesmieme zabúdať ani na to, že sú aj isté jasné politické dohody, ktoré už boli prijaté, pokiaľ ide o tému pokračujúce harmonizácie. Napríklad hovorím o programe HART, kde sme sa už dohodli, že spoločný európsky azylový systém by mal e, byť spustený maximálne v roku 2010. Potom e, táto lehota bola v rámci prijatia migračného paktu posunutá na 2012. Hakský program, takisto aj migračný pakt obsahujú e, návrhy, právnych nástrojov a ďalších opatrení, ktoré by mali viesť k efektívnejšiemu spôsobu nakladania s e, žiadosťami o azyl v Európe a vytvorenie, k vytvoreniu mechanizmu, istého mechanizmu solidarity. Nemyslím si teda, že by sme mali ešte ďalej čakať. Je to práca, ktorá už začala, treba e, v nej pokračovať, treba ju ukončiť e, úspešne, aby sme naše ciele plnili. A v tejto úlohe potrebujeme podporu aj rady, aj parlamentu, pokiaľ to chceme e, mm, úspešne uzavrieť. E, ľudia, ktorí e, sa nemôžu dostať do Európy alebo do bezpečnej krajiny. Takisto existujú, to sú ľudia, ktorí sú napríklad v utečenských táboroch alebo nachádzajú sa v situácii, kde nemôžu de facto rozhodovať o svojej bezpečnej budúcnosti. Spoločne Európska únia, UNHCR môžu od toho urobiť veľa aj na vylepšenie e, životnej situácie týchto ľudí, napríklad prostredníctvom e, tzv. postupu resettlement. E, práve resettlement je dôležitým, je dôležitým nástrojom v tejto oblasti, teda to je otázka presídlenia. Vypočuli sme si teraz návrhy komisie vo veci spoločného programu Eh, v oblasti presídlenia a sme pripravení eh, na tomto návrhu na jeseň pracovať, aby sme mohli dosiahnuť eh, aby sme mohli dosiahnuť pokrok, pokiaľ je to možné. Ukazuje sa, že je jasná potreba takéhoto programu a Švedsko si uvedomuje, že parlament nám k tomu poskytuje isté, isté e, zdroje, napríklad v prípade presídlenia utečencov z Iránu, ako tomu bolo v minulom roku. A e, dúfam, že aj podobné strategické opatrenia pre presídlenie v rámci krajín mimo EÚ budú vnímané parlamentom pozitívne. Dámy a páni, môžem vás len ubezpečiť v tom, že naozaj veľmi chápem problémy, s ktorými sa boria také krajiny ako Malta, Cyprus či Taliansko. Chápem, že naozaj potrebujú opatrenia na zvýšenie solidarity medzi členskými štátmi, aby sa zmiernil migračný tlak na tieto štáty. Chceme viesť konštruktívny dialog s členskými štátmi, komisiou, Európskym parlamentom, ako i Frontexom, aby sme našli riešenia, ktoré by boli udržateľné tak z krátkodobého, ako i dlhodobého hľadiska a vyriešili alebo zmiernili migračné tlaky v oblasti Stredozemného mora. Dámy a páni, Kontakty medzi tými ľuďmi, ktorí žijú v EÚ a mimo, e, sú dôležité z hľadiska hospodárskeho, sociálneho, politického rozvoja keď sa ľudia stredávajú, zvyšuje sa ich miera znášanlivosti, tolerancie voči ostatným. Ja zodpovedám za problematiku vízovej politiky okrem iných a preto chápem túto problematiku veľmi dobre. Švedské predsedníctvo veľmi úzko bude spolupracovať eh, v oblasti vízovej politiky. Eh, chceme zdôrazniť práve problematiku Západného Balkánu, krajiny Západného Balkánu musia splniť podmienky, ktoré sú stanovené na to, aby im bola zrušená vízová povinnosť. Samozrejme, rôzne štáty, rôzny pokrok dosahujú z hľadiska naplňania e, cestovnej mapy, ktorá bola pre ne stanovina. Musíme tlačiť na to, aby Srbsko, Čierna hora a tak ďalej dokončili tieto svoje snahy a mohli sme postúpiť koncom roka. Dúfame, že sa nám podarí zrušiť túto vizovú e, politiku a chceme pomôcť týmto krajinám podnietiť realizáciu reforiem. Dúfam, že všetky štáty západného Západného Balkánu budú môcť mať bezvízový režim a dúfame, že v tomto nám na jeseň pomôže aj Európsky parlament. Tak ako České predsedníctvo, i my naďalej budeme e, si stanovovať priority z hľadiska vízového informačného systému VIS. Zdá sa, že tento systém v decembri nebude spustený, lebo sú tu technické problémy. E, ja si určite kladiem za cieľ, aby tento systém e, a jeho uvedenie do praxe a sprevádzkovanie by sa ďalej nemali spomaľovať pretože to napomôže spracovaniu e, vízo, žiadosti o víza prostredníctvom biometrických údajov. Je to veľmi dôležitý aspekt. Takže toto sú priority, ktoré si stanovuje, stanovilo švedské predstavníctvo v tejto oblasti Veľa práce nás čaká a veľmi sa teším na to, že v tejto oblasti budem úzko spolupracovať s EP ako aj výborom LIBE. Ďakujem za pozornosť a veľmi rád zodpoviem vaše prípadné otázky. Thank you so much, minister, for your... Pekne ďakujeme, pán minister, za vaše vystúpenie. Myslím, že teraz môžeme rozbehnúť diskusiu. Ako už som povedal, navrhujem, aby sme si stanovili rečnícky čas. Stať aby tým pádom mohlo vystúpiť čo najviac poslancov. Okrem koordinátorov politických skupín máme prihlásených už minimálne 15 poslancov poslankyň. Navrhujem, áno, ešte pán, pani Keller si doplním do zoznamu a navrhujem, aby sa uzatvoril a, e, zoznam e, rečníkov. Do... ešte pán Mastela a navrhujem tým to, aby sme ukončili zoznam prihlásených rečníkov, pretože inak sa do časového rámca, ktorý máme na dnes popoludne stanovený, nevtesnáme. Takže poprosím aj o um, dodržanie rečníckého času z vašej strany. A ako prvej dostáva slovo pán Busutil, zástupca EPP na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za vaše vystúpenie v mene EPP. V tomto parlamente vás môžem len ubezpečiť, že môžete rátať s našou otvorenosťou, politickou ochotou spolupracovať s vami v nadchádzajúcich mesiacoch na to, aby ste mohli naplniť ciele. Ciele v tejto veľmi kontroverznej a citlivej oblasti politiky ktorá je samozrejme aj súčasne veľmi zaujímavou oblasťou, kde sa veľa toho deje v súčasnosti, tak v rámci EÚ. Ale dovolte, aby som aj povedal, že veľa sa toho deje aj v, v teréne, tak povediac, a dokonca aj e, na mori, ak by som to tak mohol doplniť e, už teraz e, musím povedať, E, teraz e, moja krajina Malta e, na lodi 75 kilometrov od ostrova Lampedusa zachránila 85 ľudí. To sú veci, ktoré sa dejú každý deň. Vedie to určitým kortovezným otázkam. A našou úlohou by nemalo byť nejak podnecovať tieto kontroverzné záležitosti, ale konštruktívne viesť diskusiu. Ale musíme si povedať jedno. Tí e, ľudia si kladú bežní občania otázku, čo s týmto robí EÚ, ako efektívna, účinná je EÚ pri riešení týchto otázok. Musíme, pán minister, úplne otvorene si zodpovedať na túto otázku. Ja by som zodpovedal nasledovne. EÚ nie je ani z polovice tak efektívna, ako by sme boli radi, aby bola. A práve Práve preto vaša pomoc, váš vklad je tak potrebný a bude potrebný v nadchádzajúcich niekoľkých mesiacoch. Hovorili ste o štokholmskom programe a môžeme vás ubezpečiť, že môžete rátať s našou spoluprácou pri naplnených týchto cieľov. Toto sú ale teda plány na nadchádzajúcich 5 rokov. Nás viacej ale dnes pán minister zaujíma to, ako zabezpečiť to, že to, na čo sme sa už dohodli, napríklad v imigračnom azylovom pakte v oktobre minulého roku, sa aj uvedie do praxe. No a máme tu určité pochybnosti z hľadiska miery implementácie toho, čo už bolo odsúhlasené. Dovolte, aby som sa veľmi stručne venoval štyrom veciam, ktoré podľa mňa si vyžadujú osobitne aby sme sa na ne zamerali, aby sme zabezpečili účinnú implementáciu imigračného paktu. Poprvé, treba naďalej bojovať e, efektívne proti nezákonnej imigrácii, či sa nám to páči alebo nie. Cesty v stredozemnom mori, to sú nelegálne cesty pašovania ľudí a proti tým treba bojovať a zastaviť ich. Nemá to nič dočinenia so zákonnou migráciou, tu ide o nezákonnú imigráciu situáciu a tu musíme zakon- ukončiť. Ukončenie týchto nezákonných trás zakončí aj ľudské tragédie, ku ktorým tu dochádza. To znamená posilniť Frontex, to, to je potrebné, posilniť naše snahy e, z hľadiska koordinovaných e, iniciatív návratu týchto ľudí. Po druhé, spolupráca s tretími krajinami. Je veľmi jasné, že pokiaľ naozaj ak e, nebudeme spolupracovať s tretimi krajinami, osobitne s krajinami pôvodu, ale aj s niektorými krajinami tranzitu, tak vtedy nikdy sa nám nepodarí ukončiť e, tieto procesy. V stredozemskej, stredomorskej oblasti je to jasné. Pokiaľ nezabezpečíme spoluprácu takých krajín, ako je Líbia, tak sa nám nepodarí za, uh, zakončiť tieto nelegálne trasy. Po tretie, nástroje solidarity. Juho, južné európske štáty, štáty v južnej Európe, tie osobitne potrebujú nástroje solidarity. Preto veľmi osobitne budeme sledovať, čo nám poviete na túto, uh, k tejto záležitosti. Nož a na záver um, Európsky azylový podporný úrad. Viem, že to je prioritou vášho predsedníctva, veľmi radi budeme s vami spolupracovať v tejto oblasti a dúfame, že sa nám podarí dopracovať sa k dohode v tejto otázke čo najskôr. E, pán Morales, ešte raz dovolte, aby som pripomenul e, časový limit na vystúpenie 3 minúty. Veľmi stručne z mojej strany, pán predseda, pán minister, veľmi pekne ďakujeme za vaše vystúpenie. Myslím, že švedské predsedníctvo, tak ako aj fínske, spred desiatich rokov veľmi výrazne sa snaží riešiť otázku spoločnej azylovej politike. No ale v tom spočíva jeden z týchto problémov. A to je prvá, jeden z prvých, ktorým sa, ktorý kladiem otázku. Viete, čo sa stalo s návrhmi Stampere. Už uplynulo 10 rokov. No a nemáme ešte spoločnú azylovú politiku ani po 10 rokoch. Áno, vaša politika je ambiciozná a to vítame. Ale chceli by sme vedieť, aby ste nám povedali, ako realisticky vnímať, ako podľa vás realistická je e, je ako realistické dosiahnutie spoločnej azylovej politiky v krátkodobom výhľade. Vítame tiež aj tú skutočnosť, že za ostatného funkčného obdobia v, tejto oblasti veľa toho Európsky parlament urobil. E, e, e, Eurodac a ďalšie veci sú veľmi dôležité. Vy ste tieto veci nespomenuli strategicky vnímate to, čo urobil parlament v EP a budete stávať na správach, ktoré vypracoval tento parlament, ktoré boli starostlivo prebrané nielen z hľadiska kontroly, ale aj z hľadiska e, práv žiadateľov o azyl. Myslím, že osobitne pána, správa pána Antonia Masala de Palda o prí, podmienkach príjmu, tá stanovila a hovorila o veľmi dôležitých prí, princípoch, zásadách e, príjmu. Ak budeme mať spoločnú azylovú politiku, to musí byť vyvážená politika. V žiadnom prípade tým nepodkovávam to, čo povedal pán Busutil, že pomoc osobitne potrebujú juhoeurópske krajiny. Ale preto by som mal osobitný záujem, ako vnímate tú vizu z Tampere z 99. roku, ako vnímate pokrok, ktorý sa dosiahol. E, veľmi vítam to, čo ste, pán minister, povedali na Margo azylového balíčka a tým by som ukončil svoje vystúpenie. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Hanis Plašert, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán minister. Veľmi pekne ďakujeme, pán minister, že ste prišli a predstúpili pre tento výbor. Už sme mohli stručne s vami hovoriť a teda poznáme, aké ambiciozne plány si stanovilo e, švedské predsedníctvo. Je tu jedna vec, ktorej by som sa chcela venovať, ktorej hovoril už trochu aj pán Busutil. A to je nedostatočná solidarita medzi členskými štátmi. A to je naozaj prekážka pri vytváraní e, spoločnej azylovej politiky. keď si pozriem e, na vklad Frontextu, e, odborné posudky a tak ďalej, krajiny, ktoré sú v tej prvej línii, tie tak povediac naozaj musia mm, zatiahnuť ten účet, doslovne povedané. Voluntar, voluntarizmus myslím, že členským štátom veľmi nepomohne v tej oblasti, ako je napríklad politika presídlenia mm, a navratu či už v predchádzajúcom funkčnom období e, v EP E, zaznelo, že nepo, nemôžeme mať dobrovoľné zmluvy, pod, musia to byť povinné mandato, e, e, zmluvy, obligatórne zmluvy. Nestačia len krásne slova prejavov na pôde rady. Potrebujeme záväznejšie opatrenia a dúfim, že švédske predsedníctvo, že tomu sa to podarí dosiahnuť a to, pros, a to hlavne prostredníctvom bilaterálnych kontaktov s členskými, štá, s členskými štátmi. Pani Flotter, nech sa páči. No. E, ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade dovolte, aby som vás privítala ako ministra z krajiny, ktorý vyhostil zo svojho územia najväčší počet irackých utečencov. Naozaj v tomto prípade ste veľmi e, exemplárne E, e, naozaj ste veľmi exemplárne postupovali, keď ste prijali tento veľký počet e, utečencov. Samozrejme, hovorili ste aj o politike vzťahov s tretími krajinami, ako je Libia a podobne. Tieto zmluvy musia obsahovať určité ustanovenia týkajúce sa imigrantov, záväzok a záväzky v oblasti návratu. Niekedy, sa, e, niekedy ľudí vrata, vraciame e, napriek tomu, že e, sa im nedostáva vôbec žiadnej ochrany. To odsúzilo, odsúdili tak UNHCR, Rada Európy, ako aj ďalšie inštitúcie. Znamená to, že ľudia musia podstúpiť riziko zneužívania s pánom Buzutilom som navštívila príjímacie stredisko v Líbii a videla, a preto mám otázku, ako my v EÚ e, ako rada, predsedníctvo môže poskytnúť záruky tým, ktorí sú nelegálni imigranti, ktorí prichádzajú sem cez Líbiu, ako s týmito ľuďmi zaobchádzať slušne v Líbii, ako my môžeme monitorovať situáciu, ak si uvedomíme, aká situácia je v Líbii, tam neexistujú žiadne siete mimovládnych organizácií, ktoré by mohli poskytovať pomoc. Ja sa domnievam, že e, niektoré tieto zmluvy, ktoré máme, by ma, sa mali zrušiť, ak máme účinne postupovať. V prípade, že chceme mať európsky azylový systém, neho už už nazveme akokoľvek, to znamená, že na úrovni EÚ by sme mali byť v stave zabezpečiť ochranu potrebnú pre jednotlivé osoby a tieto, títo jednotlivci by si mohli mať, mali mať právo vybrať tú krajinu, do ktorej podľa svojho názoru najlepšie zapadnú. Ale Dublinská dohoda je formulovaná taká, že musíte zostať v tej krajine ako utečenec, e, do ktorej prídete ako prvej, napriek tomu, že tam nemusíte mať rodinné e, prepojenia, väzby, nemusíte zapadnúť kultúrne a tak ďalej. Navyše, mnohí ľudia nie sú ochotní žiadať o azyl v Európe, lebo sa obávajú toho, že, dvoj, že budú poslaní do krajiny, kam nechcú ísť. Takže je to vlastne prekážka poskytovania slušnej ochrany týmto ľuďom. E, vieme, aká je situácia v Grécku, v Taliansku, e, na Malte, vieme to od kolegov, vieme, že to je záťaž pre tieto štáty. Pán, pred, pán minister, ak má Dublin fungovať, musíme toho ešte veľa urobiť, ale ako vyriešiť tieto ehm, tri e, citlivé dôsledky e, z dublinského, dublinského mm, nariadenia. Ako bývalý e, britský minister chápem, a aké výzvy stoja pred pánom ministrom v tejto funkcii a želám mu všetko najlepšie v jeho snahách. Mne sa zdá z jeho vystúpenia, že je jasné, že musíme veľmi silne pristupovať a oddelovať otázky imigrácie a azylu. Ja vždy som bol presvedčený, ako aj právnik viem, e, tým pádom tu budem veľmi neobľúbený, ale ako právnik vždy som vedel, že jednoducho pravidlá sú pravidlá. Imigračné pravidlá treba dodržiavať. A samozrejme v zásade som prekvapen, pre, presvedčený, že sú tu aj záujmy, národné záujmy e, e, E, tie krajiny vedia, ako postupujú v otázke imigrácie. Všetci z hľadiska azylov postupujeme podľa dohovoru OSM 51, ale to nám nevychádza. Často azyl sa používa na zneužívanie um, uh, imigračného systému a to by sa nemalo robiť. Podľa nás uh, o, potrebujeme vytvoriť naozaj prirodzené svetenie pre tých ľudí, ktoré sú v, ktorí sú v zúfalých situáciách a podľa mňa musíme uh, spoločne oveľa prísnejšie pristupovať tým krajinám, ktoré aktívne podnecujú ľudí v tom, aby prichádzali do Európy za okolnosti a v situáciách, ktoré v mnohých prípadoch E, skutočne ohrozujú týchto ľudí z hľadiska cesty do Európy, aj z hľadiska toho, keď sa dostanú do Európy. Podľa mňa je to morálna záležitosť, ktorú podporuje tak aj Líbia, ako aj iné krajiny. Vynakladajú na nás tlak, ktorý je nepriateľný. Uvedomujeme si, že na voľnom mori dochádza k úmrtiam, čo je nepriateľné v civilizácii, ktorou, ktorou sme. Ja si myslím, že v prvom rade musíme oveľa tvrdšie k tomuto pristupovať a musíme ale pomôcť aj tým krajinám v EÚ, ktoré nemajú tak veľké zdroje ako niektoré iné väčšie európske štáty a ktoré tak povediať sú na periférii Európy teraz a musia riešiť tlak, ktorý, ktorý je nadmerný na nich a, a iní otáčajú sa chrbtom ním. Musíme si ale uvedomiť, že aké práve majú štáty pri stanovaní imigračných pravidiel a aj to musíme podporovať. Ďakujem. Ďakujem. A pán Tavares, nech sa páči, na 3 minúty. E, Ďakujem veľmi pekne. Príjemné popoludne, pán minister. Na začiatok by som chcel povedať, že e, čo sa týka nelegálnej imigrácie, tak e, na problém sa dívame zo zlej perspektívy. Migranti, ktorí prichádzajú do Európy z juhu, sú ve, väčšine z Afriky a často prichádzajú cez Líbiu. Veľmi často sú to ľudia, ktorí žiadajú o azyl v európskych krajinách a často ho aj dostanú. Takže netreba hľadiť len na korene imigrácie, ale na to, ako spraviť z azylu vec, o ktorú môžu eh, títo ľudia žiadať bezpečne a môžu dostať. Ja myslím, že títo ľudia majú právo na azyl. Musíme zvážiť, ako zmeniť mandán, mandát Frontextu, Frontexu, aby sa mohol starať o práva žiadateľov o azyl. Hovorili sme o boji proti pôvodu alebo zdroju nelegálnej imigrácie. Avšak my musíme bojovať proti tým koreňom eh, imigrácie. To sa ľahko povie, avšak oveľa ťažšie je spraviť akékoľvek nejaké konkrétne kroky. No a jedným z možných alebo pravdepodobne sme nerealistickí, staviame si príliš ambiciozne vysoké ciele a sme odsudení na zlyhanie. A to sa stáva veľmi často, ako v politike boja proti drogám, proti terorizmu. Je jednoduché hovoriť o tomto, ale ťažké je robiť konkrétne veci. A je tiež ľahké hovoriť o nedostatku solidarity medzi európskymi krajinami, ale priamy výsledok týchto nerealistických politík všetci vidíme. A preto by som chcel požiadať švédske predsedníctvo, aby sa zamysleli nad politikou imigrácie a nad tým, že často si stanovujú nereálne ciele, že podstata politiky je často nereálna a vedie od nedostatku realizmu až k nemorálnym situáciám, keď ľudia umierajú a topia sa v oceánoch, keď stroskotajú na tých eh, postavených svojich plavidlách, pretože mandát, ktorý umožňuje zachrániť týchto ľudí, je nejasný. To je zlé. Praktický dopad má príčiny a príčiny eh, sú nesprávne politiky EÚ. Dobre. A teraz nakoniec prvého kola, kola pán Borgesio. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ehm, samozrejme, legitimita a práva tých, ktorí sú trestaní za to, že žiadajú azyl v Európe, ehm, uznáva každý. Nemalo by to byť narušené a nemalo by, nemalo by byť zneužívaná Maltou, Talianskom alebo inými krajinami na juhu Európe. A situácia je z určitého hľadiska nespravodlivá. Oni majú právo na boj proti nelegálnej imigrácii s prost- dostupnými prostriedkami a majú právo bojovať proti e, nelegálnym organizáciám toho najtvrdšieho zrna, e, ktoré sú zapojené do nelegálnych aktivít a často terorizmu. Tieto dve úlohy e, majú podobný význam, ale budú musieť Mhm, musia prosiť o prepačenie ministra Švédska. zdá sa mi, ja som sa nezaoberal tou druhou otázkou, alebo on sa nezaoberal tou otázkou. Ja by som chcel vidieť prijavy e, zväzok Európskej únie k prevencii. Čo sa týka príjmania záväzkov, tak musíme, alebo nesmieme zabúdať, že treba prijímať konkrétne kroky v krajinách, ktorými migranti prechádzajú. Čo robí Európa v Afrike, aby predchádzala a monitorovala toky migrantov, toky ľudí, ktorí sú obeťami nelegálneho obchodu s ľuďmi, s ľudskými bytostiami. Často je tento obchod organizovaný politickými lídrami v Afrike. Ja zdôrazňujem význam a potrebu podporovať všetky krajiny v tej prvej línii, ktoré sa stretávajú s týmto fenoménom. Samozrejme, princípy sú veľmi dôležité. V posledných rokoch sa talianská vláda zaoberala 14 tisíckami lodí, na palube ktorých boli nelegálni migranti. No a preto myslím, že by bolo lepšie namiesto týchto slov a deklarácií, ktoré, ktoré si tu vypočúvame, by bolo zaujímavé vidieť priame kroky. Dobre. A teraz reakcia na pripomienky koordinátorov a predsedov skupín. A potom dostanú možnosť klásť otázky ďalší členovia výboru. Nech sa páči, pán minister. herr ordförande, för eh, många Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za mnohé konštruktívne pripomienky a komentáre. Najskôr zodpoviem otázku pána Busutila. Chcel by som povedať, že treba zdôrazňovať, v akej komplikovanej situácii sa nachádza Malta. Ja sám som začiatkom leta navštívil Maltu, aby som sa informoval o situácii, ktorá panuje na mieste. A je veľmi dôležité vidieť to z takého, takej celkovej perspektívy. A problém je zložitý a nemá jednoduché riešenie treba zlepšiť azylový systém, treba vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa uskutočnil jasný priamy dialog s tretimi krajinami a myslím, že to by viedlo k riešeniu mnohých problémov v týchto otázkach. Pani Flotra hovorila o vzťahoch EU-Líbia, o prebiehajúcich rokovaniach, o rámcovej dohode s Líbiou a to je tiež veľmi dôležitý krok. Dialog s Tureckom treba viesť oveľa intenzívnejšie a ja predpokladám, že Jacques Barot, podpredseda komisie a ja na jeseň navštívime Líbiu a Turecko. Európska únia musí v Stredomorí urobiť eh, jasne povedať, že sme v kontakte s týmito krajinami a zaoberáme sa e, readmisiou, budovaním kapacít a ďalšou problematikou. No a dialog so stredomorskými krajinami ešte sa dá posilniť, no a finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, sa musia uplatňovať efektívne. Je veľmi dôležité, aby boli tam zapojené organizácie, ktoré sa vyznajú v týchto otázkach, napríklad mm, UNHCR, Tí by mali byť eh, súčasťou diskusí s Líbiou a s Tureckom. Eh, chcel by som povedať, eh, že to rozlišovanie alebo spájanie nelegálnej a legálnej migrácie, keď chceme bojovať proti nelegálnej migrácii, tak je to najhorší nepriateľ tej legálnej migrácie. Musíme otvoriť eh, dvere legálnej migrácii do EÚ a to bude tiež uvedené v štokholmskom programe. To je podľa môjho názoru veľmi dôležité. Eh, pán Moraz, chcel by som povedať, eh, že samozrejme zohľadňujeme aj strategické pozadie no a duch Stampere bude žiť aj naďalej v štokholmskom programe hák a tento proces trošku prerušil, ale to závisí tiež od a, politických udalostí. No, chcem ešte raz povedať, že ide o obrad. A na jednej strane Európa musí a, zajistiť svoje hranice, ale ostať aj otvorená okoliu. A to je veľmi dôležitou úlohou pre švedské predsedníctvo. Pani Henas Plaschard áno, je tu nedostatok solidarity pri rozdeľovaní zodpovednosti. No a štokholmským programom a realizáciou existujúcich opatrení, čiže pomocou tých smerníc, ktoré už existujú, e, chceme tento nedostatok solidarity a rozdelenia zodpovednosti prekonať. Pán Kirkop má pravdu. Hovorí, že otázky medzi alebo otázky migrácie a azylu musíme oddeliť. Azyl to je legislatíva, migrácia je otázka možností. A ak máme podporiť legálnu migráciu, a tak to musí byť riadené dopytom. Jednotlivé členské štáty musia môcť rozhodovať, koľko migrantov alebo pracovníkov z zahraničia chcú prijať. Zatiaľ čo samozrejme súčasne musíme udržať aj azylovú ochranu. A to bude uvedené všetko v štokholmskom programe. Pán Tavars, systematické, systematická realizácia spoločného azylového systému je dôležitá. Máme dohody, máme legislatívu. Európska únia nemôže teraz odsúvať tento záväzok. Dohodli sme sa na tom, to v politických, dohodli sme sa na tom v politických dokumentoch a predsedníctvo sa tomu bude ďalej venovať. Má pán Borgesio, myslím, že čiastočne som zodpovedal vašu otázku. Prevencia, jedná sa o dialog s tretimi krajinami za južnou hranicou EÚ. No a vo švedskom predsedníctve vidíme prepojenie migračnej politiky a rozvojovej politiky. A preto sa v mojom rodnom meste Malmö uskutoční konferencia o rozvojovej politike a migrácii. Dúfame, že na tejto konferencii, na ktorej sa zúčastnia aj zastupcovia krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Výsledky z nej budeme môcť po, použiť aj ďalej. Ďakujem pekne za vaše reakcie a odpovede, ale teraz opätovne vás upozorňujem na dôležitosť dodržiavania času maximálne 1,5, teda 1,5 minúty, maximálne 20 minút, pretože až 20 poslancov sa prihlasilo do diskusie. Takže prosím vás, všetci musíte dodržiavať e, čas. No ako prvá pani Koraca Bild, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Uh, let me first say how pri proud and confident I feel that this is just Minister Tobias Billström. Ďakujem veľmi pekne. Uh, ja som uh, veľmi uh, rada, že sa venujeme týmto otázkam, že sme dosiahli, dosiahli takúto rovnováhu a mm, nelegálna migrácia v jeho rukách sa zmení na spoločnú agendu migrácie. Ďakujem pekne ja by som chcela povedať eh, jeden príklad. Máme legislatívu o migrantoch, ktorí prichádzajú za eh, prácou. Chcela by som prijať vašu iniciatívu eh, na podporu úradov a pre podporu azylu. To bude určite veľmi dôležitý krok vpred a bola by som rada, keby ste nám mohli k tomu povedať niečo viac o tom, aké aké, ako, aký je stav diskusí a ako prioritne sa budete zaoberať touto otázkou. V mene EPP v tomto výbore by som chcela povedať, že som rada, že ste spomenuli otázku vízovej liberalizácie pre Západný Balkán. Som veľmi rada, že ste nám tu povedali časový harmonogram a že ste povedali, že si želáte, aby legislatíva bola prijatá do konca tohto roka. Ja skutočne dúfam, že tento parlament sa nebude zdržiavať byrokraciou vo veciach, ktoré súvisia so slobodou stovek tisícov ľudí, ktorí sa cítia uväznení. Myslím, že máme zodpovednosť a dúfam, že tento výbor prispeje k spoločnému stanovisku do konca tohto roku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Sipel. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo robí Európska únia? Túto otázku musíme čoraz častejšie, častejšie zodpovedať. Odpovedať. A ja si myslím, že v mnohých eh, aspektoch by sme mali a eh, túto otázku položiť konkrétnejšie a pýta sa, čo robia národné vlády a čo robia ministri vnútra. Spoločné stanovisko eh, v rade, o ktorej hovorila minister Bildström, nie je vždy zárukou za toho, že tí, ktorí sa uznesli na tomto spoločnom stanovisku, ju budú aj v národných štátoch aplikovať. A to je skúsenosť z mnohých členských štátov, že realizácia a aplikácia ide veľmi pomaly. Keď pán Berlusconi niečo povedal, že komisia z nejakých procedurálnych otázok, keď sa týka readmisie a utečencov do Líbie, že sa z toho, toho nejak odstúpila, a tak a myslím, že mu je, musí byť jasné, že nedodržiava všetky pravidlá. A ja by som sa chcela spýtať, aké možnosti máme ako EÚ dodržiavať určité právne postupy. Čo sa týka nelegálneho pristahovalectva, tak si kladiem úplne inú otázku. Ako spolahlivo, aké spolahlivé švedské predsedníctvo ako spolahlivo sa dostane k nejakým záväzným kvótam a ako um, vie zaistiť, že číslo tých, uh, ktorí musia uvisť svojich krajín, bude spravodlivo rozdelené v krajinách Európy, Európe. Ja si myslím, že aj takéto rozdelenie je veľmi dôležité a nielen a posielať ľudí späť domov. Ja si myslím, že takéto prerozdelenie aj pre ostatné členské štáty e, nebude viesť e, k mimoriadnej záťaži. Keď sa pozrieme na tie čísla, e, tak si myslím, že spravodlivejšie rozdelenie by znamenalo, že niektoré krajiny by neboli vôbec zaťažené. A ja som za to, aby sme takýmto spravodlivým rozdelením položili základný kameň opatrení proti nelegálnej imigrácii. A to je dôležité nielen preto, že životná situácia pre nelegálnych pristahovalcov je neudržateľná, ale aj preto, že nelegálne pristahovalectvo eh, vo vysokej miere ovplyvňuje názory väčšinového obyvateľstva k legálnej migrácii, na ktorú sme však odkázali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Mišel. de faire la distinction très nette entre la problématique de l'immigration. Ďakujem veľmi pekne. Musíme jasne rozlišovať um, medzi problematikou pristahovalectva a problematikou azylu. Predsa jeden koncept nemôže ísť proti druhému. Počas prezentácie ministra a ma však jeden aspekt znepokojil. Chýba mi tam totiž jeden element pán minister, vám sa zdá byť veľmi dôležité a pokrývať dopyt po pracovníkoch jednotlivých členských krajinách. Ja som však nepočul ani jedno slovo o hrozbe odlivu mozgov. Tie rozvojové krajiny, z ktorých prichádzajú tí vedúci pracovníci sú konfrontované s problémom odlivu mozgov. A o tom som nič nepočul. A z toho som veľmi znepokojený. E, pretože my nemôžeme predsa podporovať politiky, ktoré sú zamerané na to, aby intelektuálne zdroje odchádzali z krajín, ktoré sú na ne odkázané. V Afrike sú potrební inžinieri, učitelia, doktory. sestričky, ale ak títo ľudia odídu z týchto krajín, tak to bude hrozné. Chcem vás upozorniť na túto dimenziu. Keď je pre nás dôležité oživovať európskeho hodnoty, tak tento prístup nám nemôže chýbať. Ja mám však pos- pocit, že váš prístup je materialistický. Ja vidím, aká obrovská nezamestnanosť je v našich krajinách a možno je aj iná možnosť pokryť dopyt po pracovných miestach ako stratégiou, kedy odchádzajú z krajín veľmi potrební ľudia. Pani Papolopuo, Hm, ďakujem pekne. Pán minister, vy ste veľmi dobre a správne hovorili o situácii v Stredozemnom eh, mori v tomto regióne a dobre ste hovorili o tom, aké reakcie by eh, na to mohli byť. Ale váša kolegyňa eh, do obeda mi neodpovedala takže som sa jej pýtala, takže zopakujem tú otázku. Moja krajina Cyprus je obeťou, veľkou obeťou ilegálnej imigrácie čoraz viac e, takýchto žiadateľov o azyl alebo imigrantov sa do našej krajiny dostáva. Prečo? Preto, lebo jednoducho z hľadiska geografického my sa nachádzame niekde na podstate medzi Európskou úniou a ostatnými krajinami. Ale je tu jeden problém, ktorý e, nám veľmi prekáža, to síce e, situácia v okupovaných e, teritoriách, na okupovaných teritoriách. Viete, že od roku 1973 do dnešného dňa bez prestávky je časť Cypru okupovaná zo strany tureckej armády. A naša vláda nemá prístup do tejto zóny, tým pádom tam nemôže aplikovať e, európsky aký komunotér a tým pádom e, nemáme tú situáciu pod kontrolou. Jednoducho situácia s ilegálnou imigráciou je, je, je, sa nám vymkla pod kontrolou a najvyššie tu máme ešte situáciu ilegálnej okupácie zo strany Turecka na týchto územiach. Máme tu e, ilegálnu ekonomiku, ktorá ľudí živí a my preto potrebujeme niečo e, ako politickú e, vôľu. Jednoducho Turecko musí uznať e, Cyperskú republiku ako, ako svoj právny štát, ale tomu doteraz tak nie Turecko doteraz v jednotlivých protokoloch e, neuznáva e, Cyprus ako suverénnu krajinu. A preto ja sa pýtam nasledovnú otázku. Poprvé, Turecko bude E, naďalej e, bez problémov vychádzať z celej tejto situácie, nebude nikdy riešiť e, tento cyperský problém, čo skoro tu bude návšteva e, zasudcov Európskej únie v Turecku. Bude o tomto sa hovoriť alebo nebude? Po druhé, Turecko sa chce stať členským štátom Európskej únie, ale ak je to tak, ak by sa ní malo stať, tak nemalo by najprv nemal by najprv byť naň vyvianý tlak, aby zareagovalo na takéto európske obavy, alebo nemalo by teda najprv uznať e, Cyperskú republiku ako samostatný štát, aby sme my už konečne mohli konať a príjmať e, opatrenia v boji proti ilegálnej imigrácii. Ďakujem pani Hed, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán minister Bilcem, za vašu zaujímavú prezentáciu. Želám vám veľa úspechov, aby sme, myslím, že budeme mať ešte viacero príležitostí, aby sme o tom hovorili. A pred sme tom, o, pred letom sme o tom, o týchto otázkach hovorili. No a chcela by som sa spýtať niečo o deťoch, utečencov. Tento problém sa stále zhoršuje a mňa zaujíma, aké je stanovisko predsedníctva k tejto otázke a ako sa tým budú zaoberať v budúcnosti. Rovnako si myslím, že je veľmi zaujímavé otázka toho systému presidlovania. Ja dúfam, že to bude vec, na ktorej budeme môcť spolupracovať počas švedského predsedníctva a dokážeme čo najskôr nájsť riešenie v rámci spolupráce. Ďakujem pekne pani Serakiani. Grazie per la relazione che ci ha fornito oggi il ministro. Io... Ďakujem veľmi pekne, aby som chcela poďakovať ministrovi za jeho prezentáciu. Včera talianský premiér povedal, že zablokuje prácu Európskej rady, ak hovorcovia a lídry EÚ budú pokračovať vo svojich vyjadreniach o utečencoch v Taliansku. Mňa by zaujímalo, čo urobí švédske predsedníctvo, predovšetkým vo svetle pripomienok pána Barota o ľuďoch, ktorí prichádzajú z Líbie mňa by zaujímalo, aké medzinárodné právo bolo porušené. Ďakujem pekne. Pani Blinkevičiute. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, alebo chcela by som poďakovať ministrovi za predstavenie priorit švedského predsedníctva. Chcela by som rovnako položiť eh, pár otázok. 130 najväčších miest Európskej únie eh, vyzvali Európsku úniu, aby im zabezpečila alebo dala miestnym úradom väčšie právomoci. Zástupcovia miestnych orgánov, miestnych samozpráv potvrdili, že legálna imigrácia je veľmi prospešná pri riešení otázok a problematiky v Európskej únie. Dopad imigrácie najviac znášajú veľké mestá. A preto zástupcovia týchto eh, obcí alebo miest žiadajú o viac kompetencií pri riešení problémov imigrácie. A ja si myslím, že to by bola náležitá reakcia na štokholmský program a mohlo by to byť jednou z prioritných otázok v rámci programu. Viem, že e, v krajine, že e, e, v členských štátoch EÚ sú rôzne názory na túto problematiku a mňa by zaujímalo, aký názor na túto vec máte vy. No a druhá otázka súvisí s migráciou pracovníkov. No, po hodnotení situácie na pracovnom trhu EÚ, kde rastie neza, nezamestnanosť a bude trvať niekoľko rokov, kým vyriešime túto situáciu, tak súhlasím s vašim názorom, že národné štáty musia riešiť otázky príjmania veľmi flexibilne po hodnotení svojej po hodnotení situácie na svojich pracovných trhoch a tak ako povedal jeden z našich kolegov, a tak z afrických štátov, bo v afrických štátoch prichádza k odlivu mozgov. No a je u nás iná situácia. Naši zamestnávateľia zamestnávajú ľudí z tretich krajín ako lacnú pracovnú silu. No a príjem z týchto krajín sa kradne týmto ľuďom. No, ďakujem pekne. No na záver by som vás chcela chcem, na záver by som vás chcela poďakovať za tie konkrétne odpovede. Vy ste veľmi otvorená a úprimná osoba. Dobre, pán Diaz de Vera. Ja, señor presidente, seré telegraf. Áno, ďakujem pekne, veľmi stručne. Ja, e, pokiaľ ide o stanovisko nášho e, výboru k imigrácii, chcem povedať, že to je rozumné stanovisko. Eh, vieme, eh, že eh, je to otázka mnohých aspektov súvisiacich s imigráciou, návrat a tak ďalej. Ja som si vypočul váš program, pán minister, ale mám k nemu pár negatívnych pripomienok. Poprvé, e, Hakský program hovorí o tom, že program spoločnej azylovej politiky má byť do roku 2010, ale vy teraz hovoríte, že konečný horizont tejto politiky až do roku 2012, takže ako to je? a e, pokiaľ sa e, milím, tak ma prosím opravte, ale zdá sa mi jedna vec. Je to otázka procedurálna a spo, otázka spoločných e, metód, alebo je to otázka solidarity, alebo rozdelenia záťaže. Jednoducho nie je na rade dohoda, pokiaľ ide o, o rozdelenie bremena, alebo ako to je. To bolo poprvé. Po druhé, Európsky fond pre utečencov 620 alebo 680 miliónov eur, je to najmenší fond, e, ktorý sme e, schválili v rámci toho plánovacieho obdobia 2013. Takže e, teraz spravíme tento fond, spustíme ten úrad azylový a tam je doslova napísané, že fond bude slúžiť na podporu prijatia, na, na podporu prijatia, o to prijatie ide teda podporuje prijatia nielen utečencov, ale aj vysídlencov. Takže prosím vás, dajte mi e, nejakú aspoň nádej toho. E, ja viem, že už predseda komisia to mm, e, povedal, ale, ale že naozaj umožníme aj tento fond. Jedna vec je fond utečencov a druhá vec je ten úrad pre podporu azylu. Takže poprosím vás, keby ste tieto veci mohli vysvetliť. Monsieur Bond. Voorzitter, bedankt. Excellentie, het, eh, het volgende. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážený pán minister, nasledovnú vec. Ja mám veľmi, ja budem mať veľmi nepríjemný pocit, keď ja hm, vidím z tohto zasadnutia a že máme eh, veľké, veľké, veľkú voľnú priťahovalectva v Európe. Existujú doslova paralelné, eh, paralelná spoločnosť a ja môžem povedať, že migráciu legálnu potrebujeme, ale nelegálnu nie. A Brusel, vidíte, máme úplne uzavreté spoločenstva. Pozrite sa na Londýn, Amsterdam, Birmingham a vy hovoríte, či musíme pripustiť a dovoliť migráciu. Dobre si to preverte ešte raz počujem signály think tankov, ktoré hovoria, že musíme otvoriť hranice pre severných Afričanov a potom si vypočujem čísla, že do Európy prišlo 50 miliónov eh, migrujúcich pracovníkov. To je však absolútne nereálne a to sa nemôžeme, nemôžeme to podporiť. Eh, tu ide predsa aj o pracovné miesta a pracovný trh v Európe. Hm, v Holandsku Eh, musíme sa najskôr postarať o ľudí, eh, dať im niečo nájsť a zabezpečiť ubytovanie a mm, mm, za takéto situácie sa nebude dať ďalej udržať pracovný trh. A ešte jedna vec, je, tý, tá paralelná spoločnosť, ktorá vzniká vo všetkých veľkých mestách, tak to vzniká v oblastiach, kde sa zakorenil islam. To vám, na, na to vás chcem upozorniť predtým, než Príjmite svoj program. Ďalej dve otázky. Máte informácie o obrovských problémoch, ktoré sú v Paríži, v Rotterdame, e, o ktorých som už hovoril. Viete, aké sú tam problémy? E, ste ochotní zmeniť politiku 50 miliónov pre pracovníkov. Pán Martens a tým hovoria, že máme hovoriť, otvoriť hranicu pre Severnú Afriku. Chcete to? alebo to chcete zmeniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Gerelli, Angelili, ďakujem veľmi pekne eh, za slovo. Ďakujem pekne ministrovi za prezentáciu vášho programu. Možno zopakujem, čo už povedali kolegovia, ale je to aktuálne. Pán minister už povedal, dnes komisia navrhla nový program pre opätovné začlenenie utečencov. To je niečo konkrétne, ale ja som si istý, istá, že to celé treba trochu zrýchliť, pretože Európa zaostáva v týchto otázkach. Potrebujeme lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi, nie len čo sa týka utečencov a žiadateľov o azyl, ale aj v prípade migrácie. Potrebujeme lepšiu solidaritu medzi členskými štátmi a musíme si lepšie rozdeliť zodpovednosť, pretože inak je veľmi ťažké dávať konkrétne odpovede. No a teraz jedna odpoveď alebo reakcia na množstvo žiadostí o azyl. A zopakujem, či to už bolo povedané. Táto zodpovednosť nemôže byť bremenom pre tie krajiny, ktoré sú na vonkajšej hranici. Hovorili sme o Malte, Taliansku, Španielsku a Grécku. Avšak tieto krajiny nemôžu byť nechané na pospas ehm, sebe a nemôžeme hm, ale vždy sporiť s týmito krajinami, ako keby to eh, bola zodpovednosť medzi Talianskou a Maltou, alebo Talianskom a Gréckom, alebo Talianskom a Španielskom. Koleska Busutil to už povedal. Dnes eh, sa každodenne dnes každodenne na pobreží Európy pristávajú lode s utečencami no a prijatie nemôže byť len kraj, problém krajín na hraniciach. Niektorí povedali, že by sme mali záväzne rozdeliť to bremeno, tú záťaž, rovnako záťaž azylantov, žiadateľov o azyl. No a ja som si vypočula množstvo dôležitých hlasov a často negatívne komentáre o Taliansku alebo o postupe Malty. Avšak ja za tieto inštitúcie a zástupcov som nepočula žiadne kritické hlasy voči tým krajinám, ktoré sú na severe Európy, ale povedali, že nie, ďakujeme, my nechceme žiadnych žiadateľov o azyl, pretože to spada do kompetencie jednotlivých členských štátov. Takže táto retorika, čo sa týka ľudského života, je pre mňa nepriateľná. Ďakujem pekne. Pani Alfano. Eh, mm, ďakujem pekne. Ja by som chcela poďakovať pánovi ministrovi. Môj kolega pán Papadopoulos sa, sa pán minister už spýtal e, aj do obeda nejaké otázky a chcela by som k tomu presnejšie odpovede. To, čo som počula od kolegov, je, že jednoducho je to nedostatok jednoznačnosti, pokiaľ ide o legislatívu a tým pádom Európska únia by mala s tým niečo urobiť. Ale keďže existujú isté e, pravidlá, e, isté zákony, aj keď nie je veľa, problém je ten, že sa nedostatočne dodržiavajú. Možno budete vedieť, že v talianských novinách nedávno e, boli uverejnené e, veľmi, veľmi nepríjemné fotografie e, toho, akým spôsobom sa zachádza v Líbii so somalskými občanmi, ktorí boli zatknutí len preto, lebo sa nachádzali na ceste z Líbie do Lampedusy mm, a boli považovaní za potenciálnych, e, teda za ľudí, ktorí potenciálne môžu chcieť e, prekročiť e, hranice Stredozemného mora. Tým pádom momentálne máme 60 ľudí, ktorí sa nachádzajú vo veľmi malých um, um, malých celách, ktorí e, čakajú na svoj súd a 65 ďalších osôb bolo, po, mm, bolo e, vrátených naspäť do krajiny pôvodu a talianské vojenské orgány požiadali o to, aby neboli e, tieto osoby navrátené, pretože niektoré z nich, sa pož- niektoré z nich požiadali o azyl, ale napriek tomu, napriek tomu boli navrátení e, do Afriky a na strane e, e, teda takto, teraz o tretej som počula, e, čo povedal hovorca UNHCR, pokiaľ ide o Libiu, teda hovorkyňa, ona povedala, že nedostala právo navštíviť týchto ľudí, vidieť týchto väzňov a ja by som chcela uh, sa spýtať nasledovnú vec, aby som vedieť, či talianská politika imigrácie je v súlade s medzinárodným právom a s ženevským dohovorom. Uh, pokiaľ ide o kroky prijaté uh, na E, za účelom návratu týchto imigrantov. Chcem si pýtať, či sú v súlade s medzinárodným právom. Takisto by som chcela vedieť, či zastupcovia EÚ sú ochotní e, cesto- cestovať, vycestovať do Líbie a zistiť, e, ako to tam e, vlastne vyzerá, ako to v tých de- detenčných centrách vyzerá, ako sa tam e, zaobchádza s takýmito väzňami. A chcela by som k tomu vedieť aj švédsku, švédske stanovisko a takisto chcela by som vedieť e, aj, čo si myslíte o tom, čo povedal pán Berlusconi, teda, že máme byť e, všetci ticho. E, bohužiaľ, bohužiaľ Berlusconi povedal Európskej únii, aby bola ticho predseda. Poprosil by som vás, aby ste všetci dodržiavali tie vyčlenené časy Ďalšia kolegyňa, e, e, pani Keller, ďakujem pekne. Ja e, by som sa chcela spýtať, pokiaľ ide o, to spoloč, o ten spoločný azylový postup, chcem sa spýtať, ako zistíte, že ten spoločný postup nebude najnižší možný, pretože v niektorých európskych krajinách ten štandard je naozaj nízky, takže aby sme sa neprespôsobovali tomu najhoršiemu, čo máme. A druhá otázka, akým spôsobom by ste zareagovali, ak E, niektoré členské štáty nebudú splňať e, ženevský dohovor, pretože príkladov už takýchto zaznelo tu e, veľa, respektíve, že nedodržiavajú princíp spravodlivého postupu a budete reagovať aj vtedy, keď, keď možno tie zistenia nebudú vítané zo jednotlivých členských štátov. A takisto by som sa chcela spýtať, keďže v štokholmskom programe je dosť veľa ustanovení o z získavaní údajov, najmä pokiaľ ide o migrantov, ich otlačky prstov a tak ďalej. Aké je vaše stanovisko, e, pokiaľ ide o práva ochrany osobných údajov e, pre migrantov? Nie sú to možno naši občania, ale furt sú to ľudia a sú to, sú to tým pádom e, aj osoby, ktoré by mali mať nejaké práva v oblasti ochrany osobných údajov. Ďakujem pekne, pani Mastela. Io credo, signor Presidente, che Ďakujem pekne. Ja si myslím, že pán minister tu prejavil istú dosť vysokú mieru odvahy, pokiaľ ide o nezatok solidarity v Európskej únii, eh, v únii v súvislosti s, eh, s problémami, ktoré niektoré krajiny majú vo veci eh, imigračnej politiky. Je to otázka, ktorá sa úzko dotýka aj e, európskej demokracie. Myslím si, že otázky, ktoré e, sme tu si vypočuli, ukazujú, že niekedy sa naozaj e, nedostávame k tým hlavným témam. Problémy, ktoré majú momentálne Taliansko alebo Malta, nie sú problémy, ktoré by sa mali riešiť napríklad iba v Berlíne alebo v Bruseli. Sú to otázky, ktoré sú dôležité pre celú Európsku úniu. Už sme o tom počuli veľa krásnych eh, slov zo strany inštitúcií o tom, kto by mal prijať eh, aké osoby a tak ďalej, ale v skutočnosti Európska únia eh, ešte toho dostatočne veľa neurobila. A pokiaľ ide o otázku toho refulman, tak ako ho používa talianská vláda, to je niečo, čo možno iba ukazuje príklad, alebo je príkladom toho, aké problémy niektoré členské štáty majú v tejto veci. Nemáme e, e, v súvislosti toto tému veľa času, myslím si, že potrebujeme mať e, väčšiu solidaritu s tými krajinami, ktoré majú tieto problémy, aby, aby ich mohli aj vyriešiť. treba pamätať na to, že ak e, tej solidarity nebude dostatočne veľa, budú z toho vyplývať vážne problémy a e, dramatické situácie. A e, dramatické situácie. Predseda, pripomínam opäť, aby ste boli stručnejší. Pán Bronx, nech sa páči. I've no doubt that many asylum seekers... Áno, ďakujem pekne. Všimol som si, že mnohí žiadatelia o azyl a mnohí učičenci naozaj utekajú zo svojich krajín, lebo musia, možno nie úplne všetci, ale väčšina áno. Ale potom, čo sa dostanú do prvej bezpečnej krajiny, potom už v skutočnosti nie sú utečencami, potom už sú ekonomickými migrantmi. Vy ste, pán minister, predtým hovorili aj o ekonomickej migrácii a podľa mňa ste o tom hovorili, ako keby to bola nejaká autonómna politika a zároveň proces, ktorému sa nedá vyhnúť. V skutočnosti ale podľa mňa ide o istú formu obchodovania s ľuďmi, kde ten človek, ktorý s nimi obchoduje, nie je konkrétna osoba alebo konkrétna skupina ľudí, ale sú to ekonomické e, sily alebo faktory globalizácie, ktoré sa vymkli spod kontroly. Ekonomickí migranti aj krajiny, do ktorých e, idú, sú vlastne obeťami globalizácie a správa sa k ním, e, alebo zaobchádza sa s nimi, ako keby neboli skutoční ľudia, ale iba nejaké výrobné prostriedky. Predseda, ďakujem pekne. Ešte Ulma na záver, nech sa páči. Microphone, the mic okay. Sorry, excuse please. Herr Herr Minister, ich habe eine... Vážený pán predseda, vážený pán minister, ja mám jednu otázku na základe vašej vedľajšej pripomienky, že SIS-2 ešte nie je prevádzky schopný. Takže poprvé, prečo ešte nie je v prevádzke a čo chce predsedníctvo rady urobiť, aby začal fungovať tento systém? A po tretie, dokedy sa očakáva, že tento cieľ sa dá dosiahnuť? Thank you all. Now, Minister, the floor is yours. Ďakujem, nech sa páči, pán minister. Ďakujem. Pokúsim sa odpovedať na všetky tieto otázky. Pani Kraca Bild Eh, Koraca Wild, eh, ďakujem za vaše milé slova. Budeme sa snažiť ako eh, presenská krajina čo najviac. Pokiaľ ide o ten podporný úrad, support office a pokiaľ ide o stanovisko rady k tomu, Neformálna schôdzka ministrov, ktorá v júli bola v Štokholme, jasne povedala, že všetky členské štáty podporujú vytvorenie tohto podporného úradu. Čiže rada má jasný mandát a myslím si, že ten predstavuje dobrú, dobrý základ aj pre ďalšie diskusie s parlamentom. Potom otázka liberalizácie, samozrejme, to je veľmi dôležitá vec pre predsedníctvo. Samozrejme, sú aj krajiny, ktoré nevykonali tie kontrolné e, úlohy, ktoré majú byť vykonané, vykonané v súlade s ich cestovnou e, mapou. To ešte treba urobiť, e, ak chceme pristúpiť k liberalizácii vízového režimu. Pani Keller spomínala otázku toho, či môžeme dosiahnuť vôbec nejaký spoločný azylový systém. Ja možno by som k tomu povedal, e, ako komisia k tejto otázke pristupuje, pretože komisia je tá, ktorá e, pripravuje, e, formuluje tie smernice, ktoré potom prijímame v rámci EÚ. Treba zdôrazniť, že komisia samozrejme má istú mieru právomoci, má isté právomoci v oblasti praktickej spolupráce a práve praktická spolupráca je základom vytvorenia akéhokoľvek systematického prístupu k azylovému systému. Bez toho sa nejde. Ale komisia je tá, ktorá de facto vlastní tie smernice a ona by mala zistiť, e, či sa dodržiavajú alebo nie a či členské štáty naozaj robia to, čo im z nich vyplýva alebo nie. Ja s tým som takisto mal povedať, že si nemyslím, že kvóty pre členské štáty, pokiaľ ide o nejaké počty žiadateľov o azyl v jednotlivých členských štátoch, že by takéto niečo vôbec bolo možné e, zaviesť. Nemyslím si, že e, tá otázka solidarity alebo zdieľania bremena e, by mohla byť dosiahnutá takýmto spôsobom. Ale existujú niektoré pilotné projekty, napríklad v prípade Malty, ktoré sú zaujímavé, ktoré možno treba mm, monitorovať a zistiť, aké sú ich výsledky ale vychádza to vždy z princípu dobrovoľnosti. Nikdy by to nemalo byť niečo, čo je členským štátom nanútené. Pán Mišel mi dal nejaké otázky ja potom bohužiaľ odišiel, ale napriek tomu by som, eh, by som na ne odpovedal. Je veľmi dôležité, aby sme mali eh, dôležitý dialog, pokiaľ ide o ten brain drain, o ten únik mozgov a to súvisí s tým, čo robíme v oblasti e, pracovnej migrácie. E, Eh, je veľmi dôležité, aby Európska únia našla naozaj to prepojenie medzi migráciou a rozvojovou politikou. Eh, rozvojová pomoc na európskej a národnej úrovni sa používa takým spôsobom, že kompenzujeme istým spôsobom tie problémy, ktoré eh, môžu existovať v oblasti napríklad zdravotnej starostlivosti a tak ďalej v súvislosti teraz s únikom mozgov je tu isté e, e, riziko, ale že váš prístup môže byť až príliš kolonialistický, ak e, poviete, že napríklad v Tanzánii ľudia, e, lekári a sestričky, ktoré tam sa vzdelávajú, E, musia v tej krajine zostať a nesmú z, krajiny, od, z krajiny odísť a vylepšiť svoju životnú situáciu. Ja si myslím, že to je argument, ktorému by sme sa mali vyhnúť. A takisto nesmeme ignorovať ani hodnotu e, peňazí, ktoré potom títo ľudia posielajú e, domov zo svojho zárobku v bohatších krajinách. A sú to peniaze, ktoré tiež pomáhajú istému rozvoju v týchto rozvojových krajinách. Dokonca je možné potvrdiť aj to, že migrácia je istým, istým predpokladom preto, aby krajiny z rozvojovej politiky ťažili viacej ako v súčasnosti je tomu. E, pokiaľ ide o ekonomickú krízu, to ešte neznamená, že demografická e, kríza e, nejako zmizne, pretože v najbližších rokoch príde aj k prejavom tejto demografickej krízy a tá sa určite ešte v budúcich rokoch prejaví. E, pokiaľ ide o tie problémy Cypru, ktorý ste spomínali vy, pani poslankyňa, tak určite všetci o nich e, vieme, asi ich dnes nevyriešime. Dialóg s Tureckom bude pokračovať a myslím, že takým spôsobom sa nám podarí aj veci postupne vylepšiť. Pani Head spomínala otázku práv e, detí na setnutí rady. Ste spomenali napríklad áno, presne utečencov, ktorí, ktorí vlastne sú deti, deti utečencov. A E, na rade túto tému budeme preberať, je to iniciatíva Španielska a dúfam, že nám pomôže poskytnúť e, isté usmernenia, pokiaľ ide o to, akým spôsobom Európska únia má pristupovať k takýmto e, mm, samotným deťom, utečencom. Je, v tom, je o tom napísané niečo aj v štokholmskom programe. Potom Pani Sara Kiani, prepačte, nevidel som poriadne vaše meno napísané, nemám asi dosť dobrý zrak. E, neviem, či by som mal ešte nejako viacej e, analyzovať to, čo povedal pán Berlusconi, ale predsedníctvo si myslí samozrejme, že komisia by mala byť e, schopná pýtať sa tie otázky, ktoré sa má pýtať v súvislosti s kontrolou toho, či sú E, smernice naozaj naplňané po tom, čo povedala pani Blinkevič Jute. E, áno, samozrejme veľmi dôležité sú aj, e, aj aj zaangažovanie jednotlivých lokálnych aktérov. A ja keď som hovoril predtým o o ehm, pracovných migrantoch, je to súčasť holistického prístupu. Hm, treba sa pozrieť na každý jednotlivý prvok v celom tomto, eh, celé tejto schéme a treba sa pozrieť na to, aby tí zamestnávateľia, ktorí chcú zamestnávať imigrantov, zároveň eh, garantovali rovnaké ehm, štandardy alebo rovnaké podmienky, pokiaľ ide o eh, sociálne zabezpečenie a tak ďalej ako ostatným pracovníkom. Potom pán Diaz de Mera, otázka akského programu a to posunutie na neskôr, áno, to je dôsledok prijatia imigračného paktu v decembri minulého roku. Európsky hla, európske hlavy e, vláda štátov sa dohodli, že sa rok 2010 e, zmení na rok 2012 ako lehota. Nie je to niečo, čo by sa stalo iba v kontexte štokholmského programu. Potom ide e, o tú otázku Európskeho e, fondu pre utečencov. Áno, treba tieto peniaze mať pre respektíve nie pre ten prvý orgán, ale pre ten podporný úrad pre azylum, pre azyl, pardon, eh, potrebujú eh, tieto peniaze, aby mohli pomáhať eh, aj utečencom. Určite to aj stane. Pán Bontes povedal, že neverí v imigráciu, v pracovnú imigráciu. My samozrejme žijeme v takej Európskej únii, kedy každý, kde každý si môže myslieť a povedať to, čo chce, ale ja osobne by som chcel povedať, že Švedsko v súčasnosti napríklad trpí nedostatkom e, pracovníkov. Potrebujeme pracovníkov, ktorých doma nemáme. Prijali sme nové pravidla v oblasti pracovnej imigrácie a odvtedy e, k nám e, prišlo 15 tisíc 15 tisíc pracovníkov z krajín mimo EÚ a žiadne problémy to pre nás nespôsobilo. Takže potrebujeme mať taký systém, ktorý je vedený skutočnými potrebami a musíme Eh, sa nesme zabúdať aj na tú otázku demografických víziev ktoré, víziev, ktoré nás eh, čakajú. Čiže to chcem zdôrazniť aj k tomu, čo povedal pán krokov, aby sme vychádzali z tých potrieb, ktoré naozaj máme. Vieme, že s tým súvisia isté problémy. Eh, v mestách sú isté problémy, možno nie vždy sa týkajú otázky pracovníkov alebo nedostatku pracovníkov, ale vieme, že existujú. Ešte by som stručne spomenul to, čo eh, la pani Alfano. A to síce je dôležité mať jasné pravidlá, ktoré, eh, ktoré eh, trvajú na tom, že to, čo sme si povedali v smernici o žiadateľov o azyl, aj naozaj budeme naplňať. Ak to chceme urobiť, tí, tie členské štáty, ktoré sú krajinami pôvodu tých súťažencov, musia byť ochotné príjmať aj ľudí, ľudí ktorí sú uh, navrátení do krajiny pôvodu. Na to je potrebné mať ale dialog, aby sa to dosiahlo. Napríklad zoberme si krajinu ako Líbia. Možno orgány v Líbii by uh, mohli uh, mať nejakú formu oficiálnej reprezentácie, ktorá by ich umo- im umožnila v tejto veci s nami spolupracovať. A potom posledná vec, ak sa nemilím, väčšinu otázok som e, zodpovedal, ale teda posledná otázka pani Holmajer. Čiže nie, nebolo to SIS-2, nebolo to SIS-2, bolo to VIS. SIS-2 nespadá pod moje e, kompetencie, ale spýtam sa e, ministra spravodlivosti. Ďakujem. Ďakujem, pán minister, za to, že ste E, takto zareagovali na každú jednu otázku. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tak e, e, detálne zareagovali na každú otázku a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu s vami počas celého švedského predsedníctva EÚ a držíme vám, držíme vám palce.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 Dear colleagues, I'm sure you... Vážení kolegovia, myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že času veľa nemáme. Naozaj musíme veci teraz rýchlejšie prebrať. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu a tým je vystúpenie zo strany predsedu Eurojusto pána Jose Luisa Lopesa de Damoto. Pán Busutil, nech sa páči. Pán predseda, ak som to správne pochopil, ráno sme sa dohodli na tom, že hneď po vystúpení švedského ministra budeme sa venovať otázke rozpočtu, stanoviska e, k rozpočtu. Teraz ste to zmenili, boli by ste také láskaví a vyjasnili to. Áno, musím povedať, že naozaj som navrhol e, to posunúť. Áno, že by urobíme to po prezentácii Eurojustu, aby všetci poslanci, poslanky neboli prítomní, aby mali príležitosť predložiť svoje návrhy, vyjadriť sa k návrhu stanoviska, k môjmu návrhu stanoviska, k predbežnému rozpočtu. Takto budeme postupovať. Takže hneď po vystúpení pána Damotu, ak nenamietate, pretože myslím, že pred, myslím si, že tejto podstatnej veci podľa programu môžeme venovať ešte tú polhodinku. Pán López Damota vystúpi. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že Eurojust je inštitúciou, ktorej význam sa stále zvyšuje. A prezentácia výročnej správy v tomto výbore sa stala už tak povediať tradičnou a a vypočujeme si teraz vystúpenie pána Damotu, predsedu kolegia Eurojustu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, podpredseda, eh, členovia výboru LIBE. Musím povedať, že znovu je pre mňa veľkou cťou a potešením, že ste ma pozvali na toto zasadnutie vášho výboru dnes, aby som vám predstavil správu o činnosti Eurojustu e, vám, za predstaviteľom európskych občanov, novozveleným členom výboru LIBE. V mene Eurojustu dovolte, aby som zablahoželal i vám, pán predseda, pán López Aguilar, za, zvole, za to, že ste boli zvolení do funkcie predsedu. Som eh, José Luis López da Mota. Som eh, okrem iného aj generálnym prokurátorom v Portugalsku a bol som zvolený za predsedu Eurojustu v novembri 2007. A práve vo funkcii predsedu Eurojustu vystupujem tu dnes aby som vám predstavil výročnú správu. Je to 7. výročná správa o činnosti Eurojustu. Myslím si, že vy všetci ste dostali našu správu e, vo svojom národnom jazyku. Nebudem podrobne prezentovať túto správu, nakoľko si ju všetci môžete prečítať, oboznámiť sa so všetkými detailami. Len ten čas, ktorý tu máme dnes k dispozícii, by som vás rád stručne poinformoval o operatívnych aktivitách Eurojustu od roku 2008 až na rok, po rok 2009, ako aj o vonkajších vzťahoch Eurojustu, ktoré sú veľmi dôležitými, a o budúcnosti Eurojustu Eurojustu z hľadiska nového rozhodnutia o Eurojuste, ktoré bolo zverejnené 4. júna 2009. Toto nové e, rozhodnutie e, zefektívni fungovanie Eurojustu a neskôr v prezentácii sa tejto téme aspoň stručne budem venovať. Dovolte, aby som ešte raz zopakoval tie tri hlavné ciele Eurojustu. Prvým Poprvé, je to prvý orgán EÚ s justičnými právomocami v trestných veciach, ktorý bol zriadený v roku 2002 po e, dvojročných skúsenostiach, tak povediac, dočasným Eurojustom z, v Bruseli. Druhou významnou úlohou Eurojustu je e, stimulovanie koordinácie medzi národnými inštitúciami, orgánmi v prípade cezhraničných prípadov, to je e, prípadov, ktoré sa týkajú dvoch či viacerých členských štátov Áno a samozrejme tretou dôležitou úlohou je podporovať vnútroštátne orgány v riešení týchto vecí. Samozrejme tou nadradenou úlohou je zvýšiť spoluprácu medzi členskými štátmi, zvýšiť efektívnosť vyšetrovania a konania v cezhraničných veciach, hlavne v oblasti medzinárodného terorizmu, obchodovania s ľudskými byt- bytostiami, pašovaniami, eh, pašovaním drog, praním, praním špinavých peňazí, aby sme bojovali proti a pred, dostali e, páchateľov pred tvár spravodlivosti čo najrychlejšie. Nie sme vyšetrovacím, nie sme prokuratúrnym orgánom, sme orgánom justičnej spolupráce. Našim úlohom je len napomáhať práci vnútroštátnych orgánov, ktoré majú na starosti prípady. Čo sa týka operatívnej činnosti e, v rokoch 2008 až 2009 by som chcel zdôrazniť nasledovné. Ak by ste si prešli našu výročnú správu, tak zistíme, že od roku 2002 e, výrazne sa zvýšil objem našej práce, e, pašovanie drog, Mm, majetkovoprávne ehm, e, trestné činy predstavujú výrazný podiel e, prípadov, ktorými sa zaoberáme. E, prípady, ktoré sa postupujú Eurojustu, sa zvyšujú ich počet každý rok. V roku 2008 sme mali 1193 prípadov, ktoré boli postupené Eurojustu zo strany vnútroštátnych orgánov a predstavuje to 10-percentný nárast v porovnaní s rokom 2007. No ale toto číslo nie je jediným ukazovateľom rastúceho úspechu Eurojustu. A vieme, e, a sme si vedomi toho, že ešte stále e, naozaj pôsobíme na tej základnej úrovni, hlavne tým, že napomáhame realizácii žiadosti o vzájomnú pomoc. Samozrejme vieme, že je tu ešte toho veľa, čo musíme urobiť na to, aby sme naplnili všetky úlohy Eurojustu podľa rozhodnutia o zriadení Eurojustu z roku 2002 Boj proti cezhraničnej trestnej činnosti si vyžaduje koordináciu. Na tom sa zhodne každý. To máme aj v texte rozhodnutia vo všetkých učebniciach, ktoré si človek na túto tému môže prečítať. Ale musím povedať, že to je asi najťažšia úloha koordinácia, vyžaduje si to koordináciu medzi vnútroštátnymi orgánmi rôznych štátov a vieme, ako niekedy ťažko zabezpečiť koordináciu čo len v rámci jedného štátu, ak máte zabezpečiť koordináciu polície, sudcov, vyšetrujúcich orgánov a tak ďalej v rámci jedného štátu a tu ide o spoluprácu medzi políciou, prokuratúrou a sudcami rôznych štátov, 10, 15, dokonca máme prípady, ktoré e, zahrňajú 15-16 štátov a vtedy tá situácia naozaj je veľmi obťažná. Ale toto je kľúčom k spolupráci v súčasnosti. Znamená to, že takáto koordinácia je absolútne nutná na to, aby sme získali celkový prehľad o trestnej činnosti v rôznych štátoch. Máme pocit, že bojujeme proti tým, ktorí pracujú pre zločincov a musíme e, byť rovnako dobrí minimálne, aby e, sme vedeli dostať a bojovať s týmito e, trestnými kriminálnymi sieťami. Máme v súčasnosti 27 členských štátov, 23 rôznych jazykov a 30 rôznych právnych systémov. A to je naozaj ten najzložitejší problém, s ktorým sa musíme vysporiadať. Keď máte prípad, do ktorého zapojených 10 či 15 štátov, máme na krku 10 či 15 právnych systémov a veľa právnych problémov a k tomu ešte pristupujú aj k otázky rozličnej kultúry. Nebudem všetky tieto funkcie, ktoré plní, plní Eurojust, vymenovávať, len by som chcel zdôrazniť práve túto koordináciu, ktorá je e, uvedená aj ako základná základ e, článkov 6 a 7 rozhodnutia o Eurojuste. A vieme, že budeme mať aj zložitejšie, náročnejšie prípady v budúcnosti, ktoré, na ktorých sa bude podielať viac štátov. Dovolte, aby som spomenul ešte jednu vec, ktorú považujeme za dôležitú, a to že je potrebné zabezpečiť justičnú spoluprácu hneď od počiatku vyšetrovania a stíhania. E, vyšetrovanie nie je len výlučnou úlohou policie v súčasnosti, je to aj úlohou pre justičné súdne orgány. Čím organizovanejší je zločin, zločin, tým viacej nástrojov potrebujeme na to, aby sme mali k dispozícii policia na to, aby sme mohli zasiahnuť, infiltrovať sa do e, kriminálnych organizácií, trestných organizácií, zločineckých organizácií to znamená, že tu vstupujeme do oblasti základných práv e, ľudí, preto je potrebná kontrola, e, súdna kontrola týchto činností a to si vyžaduje koordináciu medzi policiou, prokuratúrou a vyšetrujúcimi sudcami hneď od počiatku. Len tak možno účinne postupovať v, v právnych e, štátoch Skúsenosti Eurojustu ukazujú, že e, zlepšuje sa takýmto spôsobom koordinácia a spolupráca. Môžem povedať, spomenúť niekoľko dôležitých dobrých prípadov, napríklad niektoré prípady, ktoré sme robili, viedli k rozkladu e, sieti veľkej e, imigračnej siete, kredlu cez Odesu, veľkej pašovateľskej siete a tak ďalej. Eurojust zabezpečuje koordinačné zasadnutia e, k európskemu zatýkaciemu roz, rozkazu a žiadosti o vzájomnú pomoc tu je potrebné robiť súbežné e, zatknutia v takýchto prípadoch, simultánne prehliadky a zaistenie e, majetku. To je veľmi dôležité, ak tieto opatrenia majú fungovať. Tieto opatrenia sa musia robiť súbežne vo rôznych štátoch, inak prídeme e, navždy o dôkazy. V takomto prípade môžem povedať, že napríklad Mali sme prípad, kde sme zatkli súčasne v rôznych krajinách 24 osôb, v inom 65 e, osôb a v inom zase 45. To sú len tri príklady. 2000, v roku 2008 sme mali 132 koordinačných zasadnutí s národnými orgánmi, teda políciou, sudcami a prokurátormi. Je na nich, aby sa oni rozhodli, čo chcú robiť, aby sa navzájom skoordinovali a v rámci týchto 132 koordinačných eh, zasadnutí sme zabezpečili eh, spojenie eh, vyše 1500 vnútroštátnych orgánov z týchto oblastí. Čísla za uplynulý rok ukazujú, že sme zorganizovali vyše 700 či 800 koordinačných zasadnutí a mali sme, boli, spolupracovali sme s vyše šiestimi tisícami e, vnútroštátnych policajtov, prokurátorov a sudcov. Naša práca sa teda rozvíja a nabaluje sa postupom času. Je dôležité, aby som spomenuli to, že Eurojust musí e, stanovovať a určovať svoje e, aktivity z hľadiska priorít EÚ to je veľmi dôležité. Od roku 2006 EU zadefinovala si e, typy trestných činov, ktoré považujeme za tie prioritné z hľadiska venovania sa im, kde EÚ chce pôsobiť e, aktívnejšie. Máme na mysli predovšetkým veľké siete, rôzne for, e, e, formy pašovania, obchodovania s ľuďmi, prania špinavých peňazí a medzinárodného terorizmu. To sa definuje na úrovni rady. A členské štáty si to uvedomujú a je na nich, aby oni e, vo svojich vnútroštátnych právnych systémoch odrazili tieto priority EÚ. A tu skutočne narážame na problém, pretože tieto priority sú pre európske orgány, ako aj pre vnútroštátne orgány, ale dochádza k tomu, že nemáme to koordinované a nikto nič nenahlasuje a samozrejme má to aj rozpočtový dopad a dopad na zdroje, ktoré máme k dispozícii, o ktoré musíme požiadať komisiu, ako aj e, Európsky parlament ako rozpočtový orgán a musíme vám zdôvodniť svoje projekty. Je niekoľko oblastí, pán predseda, a musíte mi povedať, ak prečerpám rečnícky limit. Takže je tu niekoľko oblastí, kde došlo k významnému vývoju. Prvou je Európsky zatýkací rozkaz. V roku 2008 Eurojust riešil 237 prípadov z hľadiska koordinácie a implementácie európskeho zatýkacieho rozkazu a po, po, poskytovali sme poradenstvo v súbežných prípadoch, ak teda tá istá osoba je hľadaná v dvoch či viacerých členských štátoch a musíme vtedy rozhodnúť, e, v ktorom členskom štáte sa ten zatýkací rozkaz má realizovať. Po druhé, terorizmus. To je jedna z prvých a najdôležitejších priorít e, našej práce. Eurojust výrazne prispel k správe TISAT Europolu a od roku 2008 robíme monitor od odsúdení za teroristickú činnosť a poskytujeme analytické a štatistické údaje o, o terorizme v Európe. Organizovali sme zasadnutia, každý rok organizujeme stretnutia s národnými e, zástupcami pre terorizmus máme v tejto oblasti od, zo septembra 2005 rozhodnutie rady, na základe ktorého členské štáty sa zavezujú, že všetky informácie budú ta, tohto typu budú zasielať Eurojustu a musím povedať, mm, že ale situácia je pomerne veľkým sklamaním, lebo väčšinu informácií, ktorú dostávame, sú z otvorených zdrojov. To znamená, že získame viacej informácií z novín či televízie, než, z, než od vnútroštátnych orgánov. A takáto je jednoducho realita. Spoločné vyšetrovacie týmy sú veľmi dôležitým nástrojom v boji proti cezhraničnému organizovanému zločinu. Proti nemu bojujeme za použitia nástrojov z 19. storočia. Dožiadacie listy o vzájomnú spoluprácu, o, o, pardon, o právnu spoluprácu už nie sú dostatočným nástrojom na túto spoluprácu. Už sme v 21. storočí trvalo nám 5 rokov, kým sme, nad, kým sme schválili tento nový nástroj. A trvalo 8 rokov celkovo, aby sa dostal do praxe. A jedným z veľmi dôležitých takýchto nových nástrojov je možnosť vytvárania spoločných vyšetrovacích e, tímov. Samozrejme, ani tam nie je všetko dokonalé, pretože máme len málo takýchto spoločných vyšetrovacích tímov a ľudia naďalej posielajú a príjmajú len tieto dožiadania o právnu spoluprácu. Takže hovoril som o našich prioritách. Požiadali sme o financovanie z programu komisie, dostali sme aj grant od komisie na to, aby sme finančne podporovali vnútroštátne orgány v tom, aby zriadovali tieto spoločné vyšetrovacie tými. To jest, platíme cestovné náklady policajným úradníkom, platíme hotelové e, ubytovanie, pretože členské štáty hovoria, že potrebujeme veci zabezpečiť niekde inde. E, zabezpečujeme týmito prostriedkami aj preklady a tlmočenie. No a čakáme na e, žiadosti výzva na predkladanie žiadosti je na našej web stránke a musím povedať, že už sme dostali pomerne veľa žiadosti. Zatiaľ tá situácia nie je veľmi uspokojivá, ale dúfame, že vnútoštátne orgány, prokuratúra, polícia a tak ďalej využijú tento nový nástroj v boji proti trestnej činnosti. Nož a na záver ešte jednu vec by som chcel spomenúť na Margo ochrany detí. V roku 2008 e, rada požiadala radu, aby menovala kontaktné miesto na účely ochrany detí, e, aby sme sa venovali otázke koordinácie, informácie, e, zadefinovali usvedčené postupy z hľadiska ochrany detí. Vieme, že tu existuje problém detskej pornografie na e, internete. To je naozaj škandálna situácia. Tu sa toho musí veľa, veľa urobiť. Situácia sa opakuje rok čo rok e, v praxi. Na, na nešťastie tie výsledky, ktorý, ku ktorým sme sa dopracovali, nie sú až také presvedčivé. Nož a vonkajšie vzťahy Eurojustu tu mám na mysli vzťahy s inými európskymi orgánmi a tretimi štátmi. V roku 2008 sme uzotvorili praktické dohody o spolupráce s, s, s OLAFom a podľa nás Musíme takto spolupracovať, aby sme lepšie účinne spolupracovali proti podvodom pri hájení finančných záujmov EÚ, vrátane ochrany spoločnej meny eur. Euro. Euro už nie je vnútroštátnou menou, je to mena, ktorú musí chrániť EÚ a tu máme naozaj vážne problémy z hľadiska e, falšovania spoločnej meny eura ako aj e, z hľadiska trestných činov, ktoré ovplyvňujú, ohrozujú rozpočet EÚ. Tu dochádza k ne, istému nepochopeniu kompetencií OLAFu a Eurojustu. Niekto si myslí, že robíme tie isté veci, to je pomerne častý dojem. A treba veci vyjasniť spolupracujeme aj s Europolom, ktorý je našim hlavným partnerom. E, Europol e, už bol súčasťou Hagu a musíme samozrejme spolupracovať Určite by sme mohli obnoviť dohodu z roku 2004, revidovať ju, mať novú dohodu, ktorá by situáciu, existujúcu situáciu zlepšila. Táto nová dohoda by sa mala teraz podpísať 21. septembra v Bruseli. Dovolte, aby som spomenula aj to, že Eurojust sa podiela na 12 eh, analýzach pracovných eh, súborov, to znamená dvoch tretinách pracovných súborov, ktoré Europol otvoril. Celkovo ich otvoril 18 týchto pracovných súborov. A myslím si, že teda toto je dobrá správa. Podpori, eh, podpísali sme spoluprácu o, pardon, dohody o spolupráci s štátmi, ktoré nie sú súčasťou EÚ, napríklad Švajčiarskom, Norskom, USA. Švajčiarsko, Švajčiarska konfederácia je našim veľkým partnerom mimo EÚ a ako aj zbýva, podpísali sme dohodu o, e, s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko. E, E, máme podpísanú e, dohodu o memorandum o spolupráce s Iberiou v rámci spolupráce pre e, ju, Južnú Ameriku z hľadiska napríklad pašovania drog. Už som spomenul rozhodnutie o Eurojuste, takže chcel som spomenúť len tých 5 hlavných bodov, 5 aspektov, ktoré sú tak dôležité pre Eurojust, pre jeho ďalší rozvoj. Toto je úloha Eurojustu, ako i členských štátov, ministerstiev, spravodlivosti, prokuratúry pre národné parlamenty, aby uviedli do praxe toto rozhodnutie. Poprvé, je potrebné zlepšiť kooperačné kapacity Eurojustu, postavenie vnútroštát národných členov. Je potrebné, aby národní členovia mali pravidelné pracovné miesto v Hágu na, e, v, v Eurojuste. Stáva sa i to, že niektorí národní členovia stále pravidelne nie sú e, k dispozícii v Hágu. Pracujú doma vo svojom štáte a potom chodia na niektoré zasadnutia do Hágu žiadna organizácia takto nemôže fungovať. Nové rozhodnutie o Eurojuste hovorí, že národní um, členovia majú mať aj svojho náhradníka a asistenta. Uvidíme, ako budú členské štáty postupovať. Môžem vám povedať, že 50 členských štátov nemá žiadnych náhradníkov, žiadnych asistentov národných členov. A to je 6 rokov potom, ako vznikol Eurojust. Takáto je situácia napriek všetkým snahám, ktoré sa vykonali. Musím povedať, že kompetencie Eurojustu, právomoci Eurojustu sú stále tie isté, ale stále vo väčšej miere nás uznávajú ako súčasť vnútroštátneho systému, právneho systému. To je dôležité, že prokurátori, sudcovia eh, v Hágu musia byť uznávaní ako členovia eh, vnútroštátnych právnych systémov. Inak tento systém vôbec nemôže fungovať. Ďalšiu vec, e, ktorú by som chcel zdôrazniť, je to, že sa musíme snažiť o zlepšenie výmeny informácií. My nevytvárame, neprodukujeme informácie, my ich len obdržiavame. To znamená, že my dostávame informácie od členských štátov a už ponúkame všetky podmienky pre ochranu informácií v trestných veciach. E, Vytvorili sme a máme veľmi konzistentné technické riešenie z minulého roku a máme aj právny systém na zabezpečenie ochrany údajov. Ďalšou oblasťou je posilnenie spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi a so všetkými európskymi sieťami. Máme veľa e, sietí v Európe, ale väčšina z nich viac menej nefunguje, pretože napríklad nemajú sekretariat. A na základe nového rozhodnutia Eurojust bude mať e, bude spolupracovať s sekretariatom napríklad siete e, pre spoločné vyšetrovacie siete, sieť e, pre genocídu, prípade sieť so sieťou pre boj proti korupcii Nuž a samozrejme do toho e, vstupuje otázka aj vytvorenia vnútroštátnych koordinačných systémov. Ťažko môžeme podporovať koordináciu na e, celoeurópskej úrovni, ak nemáte koordináciu na vnútroštátnej úrovni. A my musíme všetkých týchto ľudí spojiť, aby to náležite fungovalo. No, dovolte ešte, aby som niečo spomenul o spolupráci s Frontexom. Máme s nimi podpor, eh, no, podpísanú dohodu, ako aj dohodu s Sicerom. Eh, Nože, áno, už končím, pán predseda. Samozrejme, naše potreby sa zvyšujú. V roku 2008 sme dostali 20 miliónov podľa E, zmen, e, pozmeneného rozpočtu 4,9 milióna. E, v 2008 sme dostali 2,9 a požiadali sme o zvýšenie rozpočtu 3,9 milióna a to je vec, ktorá sa ešte musí len schváliť. Dúfam, že sa dožijeme dobrých správ a na rok 2009 sme požiadali o 33 miliónov eur Predpokladám, že sa to ale zoškrta na takých 30 miliónov. Dovolte, aby som na záver moje vystúpenie ukončil tým, že sa domnievame, že Eurojust a vytvorenie zriadenie Eurojustu je naozaj veľkým milníkom v oblasti spravodlivosti vnútra a bezpečnosti. Je to prvý orgán EÚ s právomocou v oblasti trestných vecí a sme radi, že môžeme predstúpiť pred váš výbor a informovať vás o našej činnosti a našich snahách boja proti cezhraničnému e, cezhraničnej trestnej činnosti. Vždy sa nám dostalo významnej po- podpory zo strany EP a dúfame, že i naďalej nás budete v našej práci podporovať. Samozrejme, musíme sa snažiť o ďalšie skvalitňovanie zapojenia Eurojustu do cezhraničného vyšetrovania. Na to potrebujeme náležité zdroje. No a na záver dovolte, aby som ešte poďakoval výboru LIBE za stanovisko o rozhodnutí o e, Eurojustu a pánovi spravodajcovi ktorý e, veľmi e, veľký kus práce odviedol vypracovania tohto stanoviska. Mali sme príležitosť stretnúť sa v Hágu. Samozrejme veľmi rád zodpovedujem na vaše prípadné otázky o činnosti Eurojustu. Ďakujem za pozornosť. Mm. Pán predseda, my vám ďakujeme za predstavenie 7. E, výročnej správy. Máme tu krátky zoznam piatich členov e, výboru, ktorí sa prihlásili o slovo a naozaj by som chcel apelovať na vás, aby ste svoje vystúpenie e, skrátili na jednu minútu aby sme sa vtesnali do toho náročného časového rámca, ktorý máme. Máme tu dispozícii tlmočenie len do určitej e, lehoty. Pani Boskurt, ako prvá, nech sa páči na jednu minútu. Um, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. No, čo sa týka Eurojustu, tak e, samozrejme je množstvo otázok a problémov, ktoré stále rastú. Vidím to z výročných správ. 500 prípadov podvodov. No a moja otázka sa týka vašich ambícií zaoberať sa komplexnými otázkami s jednotlivými krajinami. Ja tu však nevidím tu tento veľký problém a podvod s islamskými finančnými prostriedkami a súvisto s Tureckom, pyramídovými hrami. No, tisícky eur jednoducho stratili. A v rôznych krajinách a sa predpokladá, že tam boli kriminálne aktivity v Nemecku, v Holandsku, v iných krajinách. A to je skutočne vynikajúci príklad toho, kedy Európa by mohla niečo urobiť a, a mohla by dať veci do pohybu prečo tak veľa dôležitých vecí sa vôbec nerieši. Ďakujem, ďakujem pán Nuno Melo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán López de Mota. Vy koordinujete aktivity národných eh, súdnych eh, orgánov a ja si uvedomujem, že v súčasnosti Portugalsko sa snaží vyhnúť pomoci Eurojustu v dôležitom eh, trestnoprávnom stíhaní a vyšetrovaní. Mm, týka sa to aj niektorých veľmi vysoko postavených osobností. No a to kvôli tomu, pre, to pre, práve kvôli tomu, kvôli tým vysoko postaveným zaplateným ľuďom no, ľudia v Euráste, v Rúste eh, vedia, že pre, v Portugalsku prebieha vyšetrovanie z údajného pokusu zmanipulovať ústavný súd no a Eurojust ostáva mimo hry. No a to mu sa venujú právne orgány Portugalsku a Veľkej Británie. A keď si prečítam výročnú správu za rok 2008, tak s na to, že by ste mali odstúpiť z tohoto orgánu, aby sa to už nikdy neopakovalo. Takže toto sa môže mm, zopakovať. Mm, ide o to, aby sa veci robili náležite. Pán Dias Demera. Ďakujem pekne a ďakujem aj pán predseda Eurojustu za túto prezentáciu. Jednu pripomienku a jednu otázku mám. Hlavne e, som vám vďačný to, že ste e, odprezentovali aj, aj e, slabé stránky rodiastu. Je to ešte iba také, povedzme, 6-ročné dieťa, ktoré rastie, ale pomaly. A samozrejme je dobré zdeliť sa, alebo podeliť sa o zodpovednosti, ale otázka je tu e, dôvery, aby sme nerobili to, čo robia druhý. Aj Europol, aj OLAF majú nejaké úlohy, tak aby sa to neprekrývalo. A otázka je nasledovná. Pokiaľ ide o Eh, európsky zatýkač, eh, o ňom sa u nás v Španielsku veľa hovorí a píše sa tu, že v roku 2008 28 prípadov takýchto, takýchto nesplnenia eh, eurozatýkača pardon, boli podané Eurojustu a to preto, lebo tie e, dožiadané štáty tvrdili, e, že e, ten štát, ktorý požaduje niečo, mal rozšíriť informácie, ktoré boli podané v súvislosti s touto žiadosťou o zadrženie. Čiže podľa mňa je to iba nejaká, nejaká snaha niečo nespraviť v skutočnosti. Takže čo si myslí Eurojust? Akým spôsobom by sme mali zvýšiť fungovanie tohto eurozatýkača? Pani Latford, nech sa páči jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si vážim túto debatu Hmm. Jedna z výhod výročných správ je, že veci zhrňa, jedna z nevýhod je, že ich nečíta až tak veľa ľudí. Ja by som chcela väčšiu mieru transparentnosti vo veciach, ktorý sa zaoberáte na stranách 30 a 31. A to, je, to sú mm, prekážky spolupráce, a mm, neimplementácia a dohovoru o vzájomnej spolupráci a to v krajinách Taliansko a Grécko. Vy ste hovorili o udelovaní prípadu financovania terorizmu, kde hlavne kvôli centrálnemu orgánu pre boj s terorizmom v Taliansku sa to neriešilo. Takže ja nesúhlasím, pán Diaz de Mera. Samozrejme, dôvera je jeden z problémov, ale politická vôľa a efektívna efektívna mhm. správa implementovať veci, ktorými sa zaviazali členské štáty, je druhá vec. No a, a samozrejme dúfam, že sa približne o mesiace veci zmenia. No, že mohli by ste nám, a viem, že máte určité obmedzenia, ale treba to dať na verejnosť. Máme množstvo dôkazov, či už CCTV, PNR, um, DNA, otlačky prstov, skutočne obrovské množstvo informácií a nedej sa ani základné vyšetrovanie. V mojej krajine e, agentúra pre vyšetrovanie organizovaného zločinu má len e, rozpočet vo výške 1,8 colného úradu, ale organizovaný zločin zostáva e, veľmi podceňovanou tématikou a máme pred sebou obrovské množstvo práce a je tu veľa vecí, ktoré sa nikdy neimplementujú, údaje, ktoré sa nevyužívajú a tak ďalej. Takže treba skutočne sa vrátiť k tej podstate a pomenovať veci priamými alebo pravými menami a robiť to, čo je naozaj treba. Pani Weber na jednu minútu ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem, pán Demota, za vašu prezentáciu a za správu Eurojustu, ktorú ja podporujem. Ja si myslím, že vy ste v ostatných rokoch dokázali, že je to agentúra, ktorá ktorá existencie je potrebná a ktorá potrebuje viacej kompetencií ako v súčasnosti. A ja by som chcela povedať, že stále si myslím, že členské štáty vám nedávajú dostatočne veľa práv moci na to, aby ste dokázali odvádzať a, riadne svoju prácu. A jedným z dôkazov toho je, e, že rozhodnutie, ktoré bolo zvolené 4. júna, a potom čo my sme boli pod takým obrovským tlakom, aby sme sa tomu venovali, a rovnako keď sa pozriem na rámcové rozhodnutie, na prevenciu konfliktov jurisdikcie, tak a, a súdnictva, tak Eurochest nemá žiadne právomoci. No a jedna otázka. Ja som si všimol na strane 18, keď som si pozrela to, že krajiny požiadali o koordinačné zasadnutie, tak je to väčšinou medzi 1 až 5 a len Francúzsko je viacej a potom Veľká Británia a Taliansko. A moja otázka je, je to kvôli tomu, že majú viacej problémov, s, tými, s tou kriminalitou, ktorou sa zaoberáte, alebo a, je to preto, že si myslíte, že môže spolupracovať s Eurojustom. Pán Aurej. Ja si myslím, že ste reagovali veľmi úprimne, takže môžeme tak kriticky relatívne hodnotiť, akým spôsobom Eurojust funguje. Myslím si, že je skvelá myšlienka to, že Eurojust v skutočnosti nefunguje. Hovorím vám to celkom úprimne. Častokrát tá štatistika podľa mňa je dosť e, úboha a mnohé krajiny, mnohé dôležité krajiny, Francúzsko, Británia a tak ďalej, znižovali e, svoje štatistiky z roka na rok. Napríklad v roku 2007 ich bolo tých prípadov viac ako v roku 2008, takže e, sú ľudia, ktorí e, nie sú v Hagu, nedostávajú informácie, respektíve iba po televízii alebo cez televíziu sa k tým informáciám dostanú a máme iba veľmi zlý dojem z toho, akým spôsobom ten orgán funguje, pretože svojho času e, to fungovalo lepšie, takže mali by sme prehodnotiť celé fungovanie tohto orgánu, celého financovanie, všetko. Čiže je to vec, ktorá by e, e, sa má na novo naplánovať. Náš výbor, respektíve parlament by mal komisii poslať list, kde je napísané, že toto všetko treba na novo na, nastaviť, pretože takto to funguje teraz, je to dosť úbohé. Yes. Now... Ďakujem pekne. A teraz pán predseda. Žiadam vás čo najstručnejšiu odpoveď, maximálne 7 minút. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne. Prvá otázka sa týkala tých islamských fondov. Pani Boskut. Otázka je, prečo sa to neriešilo? A odpoveď je veľmi jednoduchá. My konáme na požiadanie a výzvu členských štátov. Ak členské štáty nežiadajú o náš zásah, tak my sa do tých prípadov nemiešame. Ja môžem povedať, že ak nás členské štáty výzvu niečo urobiť, tak to urobíme. Ak nie, tak nemôžeme nič robiť, pretože nemáme žiadny základ, na ako by sme mohli postupovať. A závisíme informá- na informáciách a výzva žiadostiach členských štátov. Takže v tomto prípade neviem, pretože ja nemám prí, prístup k tomu prípadu. Ja ako štátny príslušník Portugalska nemám k tomu prístup. Ja neviem, či sa týmto prípadom zaoberá niekto v Eurojaste, ale ja môžem povedať len toľko, že ak sa tým Eurojust nezaoberal, tak to znamená, že nikto to Eurojustu neoznámil. A väčšina národných orgánov si myslí, že Eurojust vôbec nepotrebujú, pretože obratiť sa na Eurojust znamená len e, viac práce pre policajných dôstojníkov, prokurátorov, e, ktorí pracujú na tej domácej úrovni. A chýbajú im zdroje. Je úplne iné zaoberať sa e, nejakou zložkou, ktorá sa týka sfalšovaného pasu, ako zaoberať sa tými falšovateľmi alebo medzinárodnou falšovateľskou organizáciou. No a problém z veľkej časti sa týka tohto bodu. No a odpoveď je jednoduchá, takáto. Ďakujem pekne. A teraz reakcia na to, čo povedal, povedal pán Demelo, čo sa týka európskeho zatýkača pán Diaz de Mera. Vieme, že stále sú problémy, ktoré sa týkajú otázky európskeho zatýkača a máme tu vzor, ktorý bol zverejnený v úradnom vesniku, ale stáva sa, že niekedy sa národné orgány rozhodnú pristúpiť k tomu veľmi tvorivo a trochu si ho pozmeniť. Takže nedodržiavajú, čo tam je uvedené. A potom um, to znamená pre nás problémy. No a potom niekedy nerešpektujú princíp It was found out that there are other... špeciálnosti. No a počas vyšetrovaní sa uh, objavili ďalšie trestné činy, avšak ten európsky zatýkač bol vydaný na špecifický trestný čin a potom musíme rozširovať jeho, jeho rozsah, takže európsky zatýkač a európske národné orgány sa obracajú na Eurojust, len keď sa objavia problémy, niekedy to je až príliš neskoro a dalo by sa povedať dokonca, že väčšinou môžeme tieto problémy prekonať, ale nie je prax len e, konzultovať Eurojust a iné orgány v európskych štátoch predtým, než je vydaný európsky zatýkač. Predstavte si, že máte dve vyšetrovania na tú istú osobu v rôznych štátoch. No a prebiehajú teda, sú do toho zapojené policie v dvoch členských štátoch. A potom európskom zatýkači rozhodujú dva sudcovia. Jeden povie áno, druhý nie a mm, tak vznikne veľmi konfliktná situácia v tom, že kto vyšetruje ten prípad ďalej, kto dokáže sa s tým lepšie rovnať. No a tam vstupuje do hry Eurojust a hľadáme riešenia. Súhlasím, že ešte stále je pred nami veľmi veľa práce. A samozrejme sa aj učíme, pretože nikto nič podobné predtým e, neurobil, čo sa týka implementácie. Pani Latford tak je samozrejme frustrujúce, že európska legislatíva sa v členských štátoch neimplementuje. Ja môžem povedať, že niekto napísal knihu o tom, že európske právo v treťom pilieri je len virtuálnym právom. Ja dúfam, že po prijatí Lisabonskej zmluvy sa veci zmenia. Pretože ja dnes môžem povedať, že rozhodnutie o rečeste bolo prijaté v roku 2002. Členské štáty mali povinnosť transponovať do septembra 2003 toto rozhodnutie. A viete, ktorú, koľko krajín to urobilo? Jedna jediná krajina. A ak to môžem povedať, tak to bolo práve Portugalsko. No a len 50% členských štátoch štátov transponovali, prijali tento legislatívny akt, to znamená 13 alebo 14 eh, krajín a aj ďalšia polovica. Eh, ďalšia, tá druhá polovica neprijala to rozhodnutie, neprijala legislatívu na prijatie toho rozhodnutia. A Podmienka alebo lehota bolo, bol december 2003 Áno, vy ste tak urobili v roku 2006. V roku 2006. A veľmi dobre vieme, že Španielsko je jedno, jedno z tých krajín, ktorá má veľmi veľa prípadov v Eurojuste. Pozrite sa na tie čísla, to, sú to stovky prípadov. A koľko žiadateľských krajín tam je? Uh, you can compare the figures. Môžete si tie čísla porovnať. Španielsko jednoducho sa na Eurojust neobracia so žiadostiami. Nie. Eurojust žiada Španielsko o informácie. No a v roku 2008-2009 tá situácia sa vyriešila a dnes máme dobré zastúpenie. Avšak e, za Španielsko je zbená jedna osoba 5-6 rokov, neexistuje právny základ. Prepačte, že som to povedal, ale bol to problém a ja som musel hovoriť a obrátiť sa na ministra generálneho prokurátora Španielska na to, aby vyriešili tieto problémy, pretože nebolo možné, aby jeden sudca, ktorý každý deň lietal e, medzi našim sídlom a Madridom, ktorý keby bol súčasne e, útočníkom aj brankárom futbalovým. Takáto situácia bola 5-6 rokov a teraz sme radi, že situácia sa zmenšila, teda napravila. No a, a ja gratulujem Španielsku k tomuto kroku. Áno, je to zlé, ale to je zatiaľ to najlepšie, čo sa dá robiť. Ale nie je to až také zlé. Ak si prečítate správu, tak tam nájdete veľmi zaujímavé informácie. A toto je jediný orgán na svete, ktorý sa zaoberá takýmito prípadmi. A my sme predmetom záujmu iných krajín, z iných častí sveta. Robíme to dobre a No a pani Weber, ďakujem vám za otázku máme príležitosť o tom diskutovať. Vy ste boli taká milá. A keď ste prišli na Eurojust, mali sme možnosť pripraviť vám prezentáciu. My sme vám vysvetlili a povedali, že nemáme nič, ni nič neschovávame. Toto je Eurojust. A my poskytujeme všetky informácie. Bolo to veľmi dobré s vami spolupracovať. Vy ste boli zodpovedná za stanovisko Európskeho parlamentu a my sme veľmi radi, že to uzrelo svetlo sveta. No na záver, keď môžeme po portugalsky. Vážený pán poslanec, ja som očakával túto otázku. A ja, keď som vstúpil do miestnosti a videl som vás, tak som vedel, že sa spýtate len jednu otázku, pretože o, o Eurojuste sa nemáte, o Eurojuste určite nebudete mať žiadne otázky. No a mal som aj pravdu. Vy ste chceli hovoriť o národných otázkach, o predsedovi Eurojustu a ja môžem povedať, že je národný člen Eurojustu, ktorý je zdrojom určitých problémov, a je predmetom disciplinárneho konania. A to sa rieši v Portugalsku. Takže ja mám plnú podporu Eurojustu. Moji kolegovia ma zvolili. Nebol som vymenovaný zo strany Portugalska. A nie som predsedom kvôli tomu, že som z Portugalska, ale kvôli tomu, že moji kolegovia ma zvolili. Ale chcel som byť Chcel som vám úctivo odpovedať na otázku. Vy ste sa ma pýtali, prečo som neinformoval portugalský parlament o tomto disciplinárnom konaní a prečo som neodstúpil. Už ale eh, eh, na základe predpokladu, že Portugalsko sa vyhýba Eurojustu kvôli osobným eh, dôvodom jedného z členov je nesprávny predpoklad, pretože Eurojust a Portugalsko je jednou z piatich krajín, ktorá sa obracia na Eurojust najčastejšie. No a dovolte mi v tom konkrétnom prípade povedať nasledovnú vec. Portugalsko nikdy nežiadalo o pomoc Eurojustu. Súd začal v roku 2004-2005 v Portugalsku a Portugalsko ani v jednom momente nežiadalo Eurojust o podporu alebo nežiadalo spoluprácu s Veľkou Britániou. Takže, pardon, pán predseda, to je národná situácia. Takže e, ten, e, tie dokumenty boli odoslané do Veľkého, Veľkej Británie 2005 o 3 roky neskôr Veľká Británia požiadala Eurojust o pomoc, pretože e, Portugalsko nereagovalo na ich výzvy na objasnenie. Začali sme e, svoju činnosť na základe žiadosti e, Veľkého, Veľkej Británie. V marci 2009 po dvoch koordinačných zasadnutiach Eurojustu Eurojust znášal náklady za všetko. A po výmene informácií a po vyriešení všetkých problémov o 11. hodine britský kolega jednoducho zatvoril prípad v marci 2009. Takže Portugalsko od Eurojustu nikdy nič nežiadalo. Predtým ani potom v tomto prípade. Takže nie kvôli tomuto prípadu Portugalsko sa neobracia na Eurojust nie kvôli disciplinárnemu konaniu. Ja mám obavy, že to je nesprávne. Môžem vám ukázať a, dôkazy o tom, ale musel som to povedať. Portugalsko e, nevyužilo služby Eurojustu a Veľká Británia v najskôršom možnom termíne ukončila e, tento problém britská vláda, britská tlač hovorila o niečom inom, ale môžem vám to podľačiť aj dokumentami. Vážený pán predseda, ja musím ukončiť tento bod, ale vidím, že boli ešte zvyhnuté dve ruky a ja vás žiadam, ak si nemyslíte, že to je absolútne nevyhnutné, tak snažte sa položiť otázku za alebo povedať svoju pripomienku za 15 sekúnd. Pani Latford, to isté veľmi krátko, pán predseda. Ja som len chcel povedať, že otázka sa týkala európskej záležitosti. Ak mi dovolíte, v Portugalčine. No, pán López de Mote, ja som nechcel hovoriť o, o tomto kriminálnom prípade, nie, ja som chcel hovoriť o Eurojuste a koordinácii správnych orgánov. Takže prosím vás, ja chcem upozorniť, že ja som nemohol položiť túto otázku v par- par- portugalskom parlamente 15 sekúnd, pani Latford, len na informáciu mohlo, mohol by sa pán De Moto porozprávať s pánom De Korkofom, ktorý je koordinátor na boj proti terorizmu, pretože jeho správa z júna o implementácii opatrení z tretieho piliera povedali, že všetky krajiny okrem Bulharska prijali rámcové rozhodnutie o euročasti. A vy ste povedali, že 13 alebo 14 krajín nie. Takže mňa by zaujímalo, prečo je tu tento rozpor. On sem príde zajtra ráno. the date of the document. Uh, Aký je dátum vydania tohto dokumentu? Je to 2. júna. Add one, rev one. Council document on implementation of the strategy and action. Je, týka sa to implementácia, implementácie strategických národných plánov na boj proti te- terorizmu. Pán López de Mota, záverečné slova na záver. Ja si myslím, že sa hovoríte o rozhodnutí na boj proti terorizmu. Je to rozhodnutie Eurojustu z roku 2009 tak to znamená, že si svoje úlohy splnili v roku 2009, keď rada prijala rozhodnutie v roku 2008. To sú čísla 50%, čís, 50% štátov to neprijalo. A my to všetko máme k dispozícii, ale ja vám tiež môžem predložiť dokumentáciu. Ak chcete, ja vám to samozrejme ukážem. Ale je dobré, ak sa veci takto vyvíjajú. To je transpozícia medzinárodného práva Ďakujem pekne. Takže len na záver, mohol by som vás upozorniť, kolega, ja som neodstúpil ani neodstúpim. Nie je žiadny právny dôvod, ktorý by ma k tomu nutil ako prvý bod. Po druhé, Eurojust mi dôveruje a je to je pre mňa veľká radosť a aj hrdosť, že tu môžem byť a vystupovať ako predseda Eurojustu už pracujem 10 rokov, predtým som bol tiež aktívny v politike a Eurojusta je tak povediac mojim dieťaťom. Iné členské štáty majú podobný pocit zodpovednosti ja som v Eurojuste pracoval na rôznych miestach a moji kolegovia mi plne dôverujú. A takýto rešpekt by som rád požíval aj v Portugalsku. Nuž, ďakujeme pekne, pán predseda. Ďakujeme za, za vašu prezentáciu a dúfame, že inštitúcia, ktorú ste nám to prezentovali, sa bude aj v budúcnosti a dobre vyvíjať. Ďakujem pekne. Now, I think we should right, right away. A teraz myslím, že by sme rovno mali prejsť na ďalší bod, a to je presne ten bod, ktorý sme si presunuli e, z doobedia, čiže e, postup e, rozpočtový 2010. Ja som spravodajcom k tomuto dokumentu, čiže ak dovolíte, stručne ho odprezentujem sú to vlastne hlavné body návrhu stanoviska, e, ktoré som minulý týždeň predložil, takže iba to stručne uvediem a potom e, e, sa môžete, vážení kolegovia, vyjadriť či už k samotnému rozpočtu alebo k môjmu stanovisku. Dokument mám napísaný po španielsky, takže aj to odprezentujem po španielsky. Môžete vidieť, že tie podmienovacie návrhy, ktoré boli predložené na výbore a ktoré sú v tomto návrhu stanoviska, pokiaľ ide o predbežný návrh rozpočtu na rok 2010, e, tak teda tieto návrhy boli e, vyhodnotené e, jednak preto, aby sme pripravili tento predbežný návrh rozpočtu v tých Eh, linkách alebo eh, liniach, ktoré sú eh, v oddeli 18, teda sloboda, bezpečnosť, spravodlivosť a takisto pokiaľ ide o fungovanie dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ ide o tento 18. oddiel, tak ako je navrhnutý v predbežnom návrhu rozpočtu, E, prichádza tam k návrhu navýšiť e, tento bod o 13,5% v porovnaní s rokom 2009, čiže ide o relatívne výrazné navýšenie rozpočtu, pokiaľ e, ide o hraničnú politiku, voľný um, voľnú ľudí a tak ďalej. Potom um, trestoprávne, občianskoprávne otázky. Tam je ďalšie navýšenie o ďalšie percentá a e, sú tam, je tam kapitola kapitola obrana, tam je to zase navýšenie o takmer, e, dá sa povedať, 100% v porovnaní s roku 2009 e, z dôvodu integrácie Europolu, ktorú podporujeme v rámci európskeho rozpočtu, ale sme proti tomu, že kapitola, ktorá sa týka e, imigrácie 18.03, tam e, dochádza k zniženiu o isté percenta, čo dnes e, chvalujeme. Potom v návrhu je špecifický odkaz na podporný orgán, podporný úrad pre azyl. A pokiaľ ide o Frontex, tam nás teší, že rozpočet sa navýšil za ten krátky čas, odkedy Frontex vznikol. Myslím si, že sme pripravení hovoriť o tom s komisiou, pokiaľ teda ide o tie, o tie pomňovacie návrhy, ktoré sa týkajú rozpočtových položiek pokiaľ ide o Frontex, tam sa navrhuje zo strany poslancov Alvara Grisbeka navýšiť e, e, platby, e, čo si zaslúhuje konzultácie, pretože sa, by sa tu žiadalo od komisie, aby bol, bol vyžiadaný prevod, pokiaľ ide pokiaľ by došlo k žiadosti o navýšenie platieb v roku 2010. Pán poslanec Busutil navrhol navýšenie, pokiaľ ide o Frontex. A nášmu výboru by som navrhol, aby e, tento návrh sme podporili. Potom Európsky fond pre vonkajšie e, hranice, tam je pozmeňovací návrh, ktorý sa pani Henis Plešert. My súhlasíme s týmto pozmeňovacím návrhom, ale treba sa takisto vypočuť aj to, čo si o tom myslí komisia. E, takisto aj pán kolega Čakolino predložil nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú podpory členských štátov, ktoré dostávajú jednak alebo príjmajú jednak utečencov a jednak žiadateľov o azyl. E, to je proste tak, že súčasný mechanizmus e, skôr ide v prospech tých členských štátov, ktoré ako prvý e, prijímajú jednak utečencov, jednak žiadateľov o azyl. Existujú takisto isté, e, isté výnimočné aktivity, ktoré sú urgentného charakteru, ktoré majú reagovať na takéto výnimočné situácie. Na základe žiadosti členských štátov sa majú požívať v prípade e, zvýšeného toku utečencov. A potom je tu mm, návrh takisto od pána Jacolina, e, ktorý potom bol podrobený e, právnej, právnej konzultácii a zase, že by ovplyvnil nariadenie a nie, teda legislatívu a nie rozpočet, pretože by si to vyžadovalo zmenu nariadenie, e, nariadenia, e, čiže e, je, je vlastne túto druhú vec. Potom, pokiaľ ide o Európsky fond pre návrat, tam je takisto pozmeňovací návrh od pána Busutila, od pani Papa Nikolau. Ale zdá sa, že táto položka už je zahrnutá v nariadení. Treba pamätať na to, že táto téma je e, dôležitá, treba e, si vypočuť to, čo hovorí komisia, prebrať to s komisiou, ale myslím si, že podľa všetkého komisia by mala chcieť e, zahrnúť e, tieto pozmeňovacie návrhy zo strany e, výboru a preto, preto si myslím, že naše stanovisko môže byť v tomto pozitívne, pokiaľ ide o tie výnimočnú pomoc v prípade situácií nečakaných s utečencami. Je tam ten bod tzv. tzv. Child Protection Reallocation. Súhlasíme s týmto, s to myšlienkou, takže navrhujeme tu pozitívne zahrnutie istého kompromisného pozmeňovacieho návrhu. Je to potom ďalší bod, ktorý sa týka Európskeho fondu integra, integrovania príslušníkov tretích krajín. Konkrétne je tam pozmeňovací návrh zo strany pána Krošetu. Myslíme si, že e, podpora dialógu, podpora jazykov, podpora komunikácie, kultúry, integrácie príslušníkov tretich krajín. To všetko je dobré, ale zároveň to chceme alebo navrhujeme prebrať ešte s komisiou. Takisto pán Prošeta e, má ďalší návrh, to sa týka prevencie a boja proti, delink- proti trestnej činnosti a to takisto aj v oblasti e, obchodu s drogami. Tam takisto navrhujeme, aby sme si najprv vypočuli to, čo si o tom myslí komisia, keď e, máme pocit, že už existujú niektoré rozpočtové riadky, ktoré sa už venujú týmto cieľom. Podporujeme pod, pozmeňovací návrh týkajúci sa transparentnosti, e, ktorú e, predložil poslanec Kašmer na ďalší. Takisto je pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o osoby, ktoré zmizli, nezvestné osoby, pokiaľ je nezvestné osoby na Cypre. Čiže takto by som to zhrnul s týmto e, by sme mohli otvoriť e, možnosť vystúpenia pre ostatných kolegov, aby ste nám vedeli povedať, e, mohli povedať, akým spôsobom jednotlivé skupiny pristupujú k tejto téme predtým, ako mm, vytvoríme konečnú podobu tohto stanoviska a takisto, aby sme mohli dostať ešte ďalšie pozmeňovacie návrhy do našej lehoty, ktorá je 7.9. Čiže pokiaľ z tejto diskusie vyplynú nejaké, nejaké e, ďalšie pozmeňujúce návrhy, tak máte do 7.9. čas. Kto sa chce e, vyjadriť ako prvý? Pán Busutil, vy e, by ste k tomu chceli niečo povedať? Nech sa páči. Áno, ďakujem. Najprv chcem poďakovať pán predseda za tú prezentáciu, takisto aj za to stanovisko. Moja reakcia alebo hráte našej skupiny nasledovné. Pokiaľ ide o vaše stanovisko, my e, ho podporujeme, e, súhlasíme s tým, čo ste povedali. Chcem ale povedať dve veci. Poprvé, Frontex. Tak tomu dobre rozumiem. V vašom stanovisku hovoríte, že rozpočet by mal byť na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Ja by som chcel pripomenúť, e, pán predseda, že tento parlament v e, posledných troch rokoch, rokoch vždy prijal politické rozhodnutie navýšiť rozpočet agentúry Frontex, aby bol vyslaný jasný politický signál, že my chceme túto agentúru posilniť. Pokiaľ tento trend zmeníme, pokiaľ teraz stanovisko poprvýkrát e, povieme, že chceme, aby e, rozpočet bol nezmenený v porovnaní s minulým rokom. Obávam sa, že e, budeme, e, že pôjdeme de facto proti politickému odkazu, na ktorom sme sa v tomto parlamente e, zhodli za posledné 3 roky. Takže ešte by som to stanovisko nepovedal vôbec nič, e, než by som tam hovoril, že rozpočet sa to tak, ako bolo minulý rok, aj keby to hneď tak bolo. Čiže to je vec, ktorú som chcel povedať k Frontexu a potom e, druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, ešte by som dodal, ďalší odkaz, pokiaľ ide o ten mechanizmus solidarity, a to síce, že e, Európska komisia tu teda navrhuje tento mechanizmus solidarity a ja dúfam, že by sme sa všetci mohli dohodnúť na tom, že nechceme iba e, nejaké nástroje solidarity, ale potrebujeme pre ne aj finančné zdroje, ktoré by nám ich umožnili e, naozaj realizovať. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy rozpočtu, my ako skupina môžeme akceptovať väčšinu pozmeňovacích eh, návrhov zo strany väčšiny eh, politických skupín s pár výnimkami, kde jednoducho máme odlišný principiálny názor. A preto si myslím, že je veľmi dobrá možnosť toho, že by sa všetky skupiny mohli stretnúť ešte pred eh, hlasovaním zajtra ráno a dosiahnuť kompromis v prípade väčšiny pozmeňovacích návrhov. Myslím, že by to naozaj malo byť možné. Sme celkom určite e, takéto možnosti otvorení a veľmi nám záleží na tom, aby naše pozmeňovacie návrhy získali podporu druhých skupín. Any other suggestions? The floor... Ešte niekto chce vystúpiť? Maybe, yes, maybe as I have mentioned. Áno. Povedal som takisto, že by sme si mohli vypočuť e, názor komisie, pokiaľ ide o niektoré body. Možno, že teraz by bol ten vhodný e, moment. Je tu Stefany Hart. Nech sa páči. Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ah. Ďakujem pekne. Dámy a páni, neviem, či som si to všetko dobre e, zapísala, ale Frontex, to je veľmi dôležitá súčasť aktivity e LS. Je to agentúra, na ktorej nám veľmi záleží. Na rok 2010 sme rozpočet pre Frontex e, pripravili s tým, že si veľmi dobre uvedomujeme, aké aktivity má Frontex naplánované e, a myslím si, že rozpočet na rok 2010 plne splňa tieto požiadavky. V roku 2009 a 2008 e, bola tam istá absorpčná kapacita zo strany e, Frontexu, pokiaľ ide o platby a preto my sme ne navrhovali navýšenie platie, pretože na základe nových finančných nariadení pre agentúry, agentúry musia všetky nevyplatené financie vrátiť, takže lepšie by bolo, aby sa, by bolo, aby sa venovali tomu, akým spôsobom narábajú so svojimi už existujúcimi financiami, financiami a potom samozrejme finančný výhľad nás tiež obmedzuje, pretože obmedzuje e, celkovú sumu. To je ale teda e, zatiaľ náš názor. Myslíme si, že rozpočet, ako ho navrhla komisia, je plne v súlade s tým, čo si my myslíme, že by bolo pre Frontex e, vhodné. Pokiaľ ide o tie ďalšie pozmeňovacie návrhy, komisia mimoriadne víta návrhy pre Európsky e, fond pre utečencov, aby tam došlo k malému navýšeniu, pretože boli tu nedávne iniciatívy komisie, pokiaľ ide o vnútorné presídlenie, E, tam sa e, tým pádom zdôvodňuje isté navýšenie, pretože tých aktivít tam bude viac, žiadosti. E, a potom tie fondy, ktoré majú mať navýšenie v roku 2010, tam boli ďalšie pozornácie návrhy, ktoré napríklad žiadajú vytvorenie vízovej internetovej web stránky, to my ako komisia podporujeme pričom služby to takisto podporujú. Potom, pokiaľ ide tie financie, fondy pre e, integráciu a návrat, to sú financie, ktoré sú už e, začlenené e, do súčasných programov, súčasných aktivít, takže nemyslíme si, že by bolo potrebné dodávať tam nejaké ďalšie obmedzenia, ďalšie požiadavky e, na ich implementáciu v roku 2010 Podobne, podobne je to aj v prípade tých osobných pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú e, zločinu, či už e, e, to sú drogy alebo mm, prevencia zločinu. To sú všetko veci, ktoré sú už zahrnuté do súčasných plánov, sú zahrnuté do dokonca plánovať na rok 2010 a v súčasnosti sa pripravujú tendre, ktoré majú byť spustené začiatkom roku 2010. To všetko tam je už zahrnuté Takže myslím si, že to netreba um, nejako duplicitne riešiť. Stačí moja odpoveď uh, v tomto rozsahu? No, uh, Áno, ďakujem pekne, ale ak sa nemýlim, ešte sa niekto prihlásil, dobre si to pamätám, pani Alfano, pán Tavares a potom sa vrátim k pánovi Busutilovi a potom sa to pokúsime všetko zhrnúť. Pani eh, Ďakujem pekne. Ja si myslím, že by sme mali podporiť návrhy pána Krošetu. On tu momentálne nie je, ale myslím si, že by som mala povedať, teda pani Krošeta, eh, že pani eh, Krošeta je v Taliansku, je ohrozovaná, mafia sa jej vyhráža a príslušné orgány nedodali jej, e, e, neschválili jej vlastne ochranku. Chcem, aby to kolegovia, kolegovia vedeli, takže mali by sme jej pozmeňovacie návrhy e, podporiť. Idú smerom podporiť tých organizácií a ide tam o využívanie aktív alebo majetku, ktorý bol mafis konfiškovaný. Sú to veľmi dôležité aktivity najmä pre Taliansko. Takisto existuje istý projekt, ktorý má za cieľ integrovať príslušníkov tretích e, e, krajín. Myslím si, že to všetko sú veci, ktoré by mali získať podporu nášho výboru. Ďakujem pekne, pán Tavares. Ďakujem pekne, pán predseda, budem stručný. Chcel by som zdôrazniť, že akékoľvek navýšenia pre Frontex alebo iné agentúry či politiky by mali byť vždy prepojené na špecifické potreby týchto e, agentúr. A takisto by mali byť prepojené na detailné akčné plány. Už v minulých rokoch došlo e, k istým navýšeniam, takže mali by sme vedieť, či e, sa rozpočet navyšuje ako nejaké politické gesto, alebo či naozaj chceme dosiahnuť konkrétne, hmatateľné ciele a či vychádzame e, z reakcií na e, zmeny vo financiách v minulosti. Áno, pán Busutil, ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne. Chcel by som ešte zareagovať na to, čo povedala pani zástupkynia komisárme, pokiaľ ide o Frontex. Pred dvoma rokmi sme zdvojnásobili rozpočet celej agentúry a potom, keď sme e, túto iniciatívu teda podnikli, teraz e, nám komisia hovorí, že to nebolo potrebné z dôvodov e, absorpčnej kapacity, ale predsa len my samozrejme rešpektujeme vaše, vaše technické odporúčania, ale prijali sme iné politické rozhodnutie v inom zmysle a potom zrazu komisia aj rada s nami súhlasila. Takže v prípade Frontexu to, čo potrebujeme, e, pán predseda, je tento, toto politické líderstvo. E, už sme ho prejavovali niekoľko rokov, dva alebo tri a nemali sme sa ho vzdávať ani teraz. Pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy, ktoré už sú e, zahrnuté do existujúcich nariadení, ako to povedala pani zastupkynia komisie, pokiaľ tieto pozmeňovacie návrhy už sú zahrnuté do súčasných nariadení, E, tak potom e, by nemal byť žiaden problém. E, to, čo je napísané v pozmeňovacích návrhoch, by sme tým pádom mali akceptovať, pretože sa s tým už aj tak ráta. Ja si e, preto myslím, že ak je to tak, mali by sme, to, e, mali by sme skôr tieto pozmeňovacie návrhy akceptovať a nie odignorovať. E, poslanci, ktorí tieto pozmeňovacie návrhy urobili, predložili, chceli vlastne iba vyslať politický signál o tom, čo je pre nich najdôležitejšie. A my by sme takýto, takúto politickú voľu členov nášho výboru nemali ignorovať. Yes. Uh, we have been uh, carefully listening and... Uh, Veľmi starostlivo sme si vypočuli všetky pripomienky, ktoré tu zazneli z vašej strany. Zaznamenali sme si ich, pani Alfáno, pán Tavares, ako aj pripomienky z pána Busutila. Sústredili ste sa samozrejme na túto problematiku Frontexu netreba ani len spomenúť, že s vami súhlasím. Úplne súhlasím s tým, čo ste povedali. Ja sám som položil túto otázku, keď som, položil som si túto otázku, keď som pracoval na tomto návrhu stanoviska k Frontexu. A plne si uvedomujem, ako sa zvýšili za pomerne krátku dobu rozpočtové um, prostriedky pre Frontex, pretože samotný život tejto inštitúcie um, je pomerne krátky. Frontex eh, bol vytvorený len pred niekoľkými rokmi, keď ja som bol ministrom spravodlivosti španielskej vlády, tak vtedy sme ešte nemali Frontex. Uh, ale v našom čase bol prijatý a zvýšili sa finančné prostriedky vyčlenené pre Frontex. Takže e, položil som vtedy otázku a bolo mi odpovedané príslušnými zložkami, že e, v týchto konkrétnych veciach sa stáva, že Frontex poprvýkrát nebol v stave vykonať, e, zrealizovať a vynaložiť všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli vyčlenené v rámci rozpočtovej kapitoly na jeho, pos- na jeho činnosť. Ale súhlasím s vami veľmi citlivo, vnímam vašu argumentáciu a navrhujem, aby sme sa spojili zle popracovali na formuláciách. v tomto stano- návrhu stanoviska mm, v časti Frontex, aby to bolo odhlasované a aby sme spoločne vypracovali záverečnú verziu e, stanoviska aj s príslušnými zložkami. Som si vedomý toho, že podľa klauzuly o stabilite, ak zvýšime finančné prostriedky istej inštitúcie či mechanizmu EÚ, iný za to bude musieť zaplatiť ovplyvní to teda nejakú inú inštitúciu či mechanizmus. Ale musíme na tom spolupracovať, pretože 100% súhlasím s vami, aký dôležitý je Frontex a aký politický e, signál vysielame tým, že posilníme jeho kapacity a, a ak ich e, budeme zvyšovať a nie znižovať. či dokonca ponechávať na štandardnej úrovni, teda zmrazovať ich. Preto navrhujem, aby sme otvorene pristupovali k tejto diskusii v čase, ktoré máme k dispozícii. A ten čas rýchlo plinie. 7. septembra to je termín. do vtedy sa musíme dopracovať k dohode aby sme sa dopracovali e, ku konsenzu z hľadiska rozpočtovej linky pre Frontex, o ktorej musí e, hlasovať tento výbor. Yeah, I know. I know. I mean, uh, we know that we have two votes here. Áno, viem, musíme tu hlasovať e, dvakrát. Jednak o návrhu stanoviska a potom o rozpočtovej linke. Samozrejme veľmi rád otvorene pristúpim k diskuzii, aby sme popracovali spoločne na záverečných formuláciách, pretože uvedomujeme si, aký signál týmto vysla, vyšleme. S tým plne súhlasím e, a úplne chápem a e, aj to, že ako citlivo to považ- za akú citlivú záležitosť to považuje vaša politická skupina. Frontex, ktorý je veľkým krokom vpred pre EÚ, Eh, a veľa sme to urobili v uplynulých pár, pár rokoch a tento signál musíme ešte posilniť, takže budeme na tom spoločne pracovať. Pán Tavareš, nech sa páči. Veľmi stručne dovolte, aby som vystúpil. Samozrejme, my veľmi radi budeme s vami spolupracovať na zlepšení záverečných formulácií, ale dávajme pozor, nevyšielajme politický signál e, len peniazmi bez politického jazyka. Treba zlepšiť záverečné formulácie a venovať sa, a to, to znamená, že venovať sa veciam, ktoré sa týkajú Frontexu. Áno, sme otvorení voči takémuto postupu, ale musíme dať politické smerovanie politickým jazykom a nielen len E, peniazmi bez akýchkoľvek podmienok. Rád teda pristúpim na takúto diskusiu, ale len ak zvýšime peniaze, e, ktoré budú k dispozícii Frontexu a keď potom Frontex sám povie, že nemá kapacity na vynaloženie týchto prostriedkov, tak potom to nebude dávať žiaden zmysel ani roz, e, z rozpočtového či politického hľadiska. of course. Of course. I mean, uh, we, we, we all agree with that, but we're talking about... Áno, s tým úplne súhlasíme. Hovoríme tu ale o Frontexe, ktorý pred niekoľkými rokmi neexistoval. Teraz ho tu máme a veci výrazne zme, zmenil. Áno, zmenil veci. Po, zmenil veci na Malte, v Španielsku. Nie je to len teda otázka finančných prostriedkov, peniazov, aby tie neustále sa pre Frontex zvyšovali, ale musíme vyslať týmto signál e, o tom, že sú tu inštitúcie, ktoré sú relevantné, ktoré veci menia. Dobre, budeme otvorene pristúpať k tejto diskusii, aby sme sa dopracovali k záverečným formuláciám, ak s tým súhlasí pán Busutil. Áno, dobre. Takže prejdeme tým pádom k ďalšiemu bodu programu. the is not enough time to do it. So this point, this point is uh, delayed the next committee meeting at the end of September. I see. <laughs> I've been informed that the Swiss, Swedish presidency. Švedské predsedníctvo tu už nemáme zastúpené, tým pádom. Ale áno, áno, predsa len to máme. Takže ešte máme nejaký ten čas na tento pro, bod programu na predstavenie tejto iniciatívy. Bolo mi totiž povedané, že pán Kojojo, ktorý by mal prezentovať body 8 a 9, pardon, 9 a 10 podľa, podľa programu rokovania tu nie je teraz takže by sa to malo presunúť na ďalšie e, regulárne zasadnutie výboru e, LIBE koncom septembra. Ale predsa nám zostáva niekoľko minút na to, aby sme si to zaplnili. Do 6.30 máme čas, nech sa páči. E, pripojte sa k nám a švedské predsedníctvo nám niečo povie o obchodovaní s ľudskými bytostiami a tak ako to máme podľa, na, uvedené v programe rokovania. Okay. We invite again the Swedish presidency on human trafficking. Dovolte, aby sme privítali zástupcu švédskeho predsedníctva i komisie pre problematiku obchodovania s ľudskými bytostiami. Dávame vám priestor, len by som znovu chcel povedať, času máme málo. To by som chcel pripomenúť o 6.30, teda o 15 minút. To tu zatvárame. Tak sme mycket, Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Dovolte, aby som poďakoval cteným členom výboru LIBE za pozvanie na toto zasadnutie. Veľmi stručne z našej strany dovolte len pár slov e, o všeobecných e, aktivitách v boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami počas švedského predsedníctva. Potom dám slovo Line Lotému, kolegovi, ako aj komisii aby nás poinformovali o rámcovom rozhodnutí, ktoré bolo navrhnuté. Ako povedala pani ministerka spravodlivosti do poludňa, obchodovanie, pardon, boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami je veľmi dôležitou témou pre švedské predsedníctvo. Chceme sa naozaj sústrediť na stránku ponuky, to je bojovať proti zdrojom, ktoré sú často v tretich krajinách. Švedský náhľad počas predsedníctva e, sa zameriava na zlepšenie e, vzťahov s tretimi krajinami. Preto, ako som už povedal, obchodovanie s ľudskými bytostiami považujeme dôležitý e, vo vyjednávaní so všetkými krajinami, s ktorými vyjednávame, či už je to Západný Balkán, Rusko, USA a, a tak ďalej. Ide predovšetkým o to, aby sme urobili tie počiatočné kroky smerom ku um, súdržnému konceptu, koheznému ko- konceptu rokovaní s tretimi krajinami pre oblasť obchodovania s ľudskými bytostiami. Toto je jedna z veľmi dôležitých tém pre nás. Treba zabezpečiť lepšiu koordináciu s pomoci s tretím krajinám, med, e, spolupráca medzi, ale aj medzi spolupráca, e, v rámci spolupráci medzi EU a medzinárodnými inštitúciami, hlavne OSN. Dovolte, aby sme spomenuli strategický materiál, v ktorom stanovujeme niekoľko, načrtávame niekoľko návrhov. Tie nebudem tu rozoberať, lebo čas na to nemáme, len chcem spomenúť konferenciu 19. 20. októbra, konferenciu so zástupcami tretich krajín z ministerstiev dokonca i zástupcovia Ruska a USA tam budú prítomní. A teraz hneď odovzdám slovo kolegovi, pánovi Chubinskému z komisie. Eh, thank you very much. Ďakujem pekne. Je pre mňa veľkým potešením, že poprvýkrát tu môžem počas slučného obdobia tohto nového parlamentu hovoriť o tomto veľmi dôležito, o tejto dôležitej téme obchodovaní s ľudskými bytostiami. V svojom materiáli z oktobra minulého roku komisia uviedla, že počet e, ľudí, ktorí sú pašovaní do Európy, je v, v tisíckach e, trestné konania e, v Európe, ale predstavovali len 1500, bolo len 1500 takýchto konaní. 25. marca tohto roku komisia predložila návrh na nové e, komplexné rámcové rozhodnutie o boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, ktoré obsahuje v sebe e, nový prístup k tomuto javu a spája opatrenia e, so stíhaním páchateľov, ochrany obeti, ako aj prevenciu tohto javu Diskusia sa začala krátko po predstavení tohto návrhu na pôde rady v apríli. Výrazne sa to chytilo české predsedníctvo a teraz švedské predsedníctvo a e, švedské predsedníctvo vás poinformuje o aktuálnom stave. Dovolte len stručne povedať niečo o základných prvkoch tohto návrhu komisie. Je tu celý šk- je tu celá škála eh, návrhov eh, z hľadiska eh, hmotného práva, napríklad zadefinovanie trestného činu a sústredujeme sa na obete, to je netrestanie obeti, ktoré boli donútené páchať určité ehm, trestné činy, napríklad deti, ktoré boli nútené k drobným krádež, krádež, krádežiam. Ide tu aj o otázku e, extrateritoriálnej jurisdikcie, e, to je, všetci páchatelia sa musia dostať do systému a navrhujeme, aby členské štáty toto považovali za veľmi závažný trestný čin, to je, treba využiť špecifické vyšetrovacie techniky, postupy na to, aby sme vysledovali siete páchateľov. Samozrejme, z hľadiska sústredenia sa na obete e, máme tu výrazné posilnenie práv obeti v trestnom konaní, kedy nám ide o to, že treba e, zabrániť druhej e, viktimizácii, napríklad obete sexuálneho zneužívania, nemusia na, na súde byť v prítomnosti páchateľov. Rámcové rozhodnutie potom má obsa- e, ustanovenia, ktoré hovoria o komplexnej podpore pre obete. Len takouto rozsiahlou pomocou môžeme zabezpečiť, že obete v určitom momente budú ochotné spolupráce vyšetrovaní. Naozaj chceme sa sústrediť na nepodmienečnú pomoc, ktorá už v niektorých členských štátoch je pozitívne vnímaná. Čo sa týka prevencie, tam naozaj apelujeme na členské štáty, aby prijali opatrenia na zníženie dopytu po tejto oblasti. Nuž a na záver veľmi dôležitými ustanoveniami sú ustanovenia, ktoré inšpiroval holandský prípad, holandský príklad, to jest členské štáty by mali mať povinnosť zavedenia inštitútu národných spravodajcov a všetky ekvivalentné mechanizmy, to jest mať nejaký orgán, orgány, ktoré by monitorovali implementovanie politiky boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami v praxi. Vieme, že toto je trestný čin, ktorý sa ťažko identifikuje, ťažko odhaľuje a vyžaduje si naozaj e, výraznú spoluprácu širokej škály služieb občianskej e, spoločnosti, e, pr pracovnoprávnych orgánov, ministerstiev a tak ďalej chcem ešte raz povedať, že sme veľmi vďační súčasnému e, predsedníctvu, ktoré tak e, razí túto problematiku v rade. A tým dávam slovo kolegyne Line Lotte. Nech sa páči. E, den hastigheten ska jag försöka hålla nu också. Ďakujem, takže budem sa snažiť e, dostať tomuto tempu. Zostáva nám už len pár minút, možno potom niekoľko minút na otázky. E, je to návrh, ktorý členské štáty e, pozitívne vnímajú. Ide o boj a prevenciu obchodovania s ľudskými bytostiami v EÚ. To je téma, ktorú mnohí podporujú, ale aj prístup, ktorý razí komisia vo svojom návrhu. To je, že by sme skombinovali tradičnejšie Um, zákonodárne prostriedky spolu s mekšími opatreniami. České predsedníctvo rozbehlo tieto práce a my sme, my sme sa toho chopili tiež, keď sme sa ujali predsedníctva v júli České predsedníctvo veľmi aktívne pôsobilo v tejto oblasti. Samozrejme, v tomto návrhu je niekoľko vecí, ktoré e, budú problematickejšie z hľadiska získania konsenzu, dosiahnutia konsenzu medzi členskými štátmi, napríklad následné aktivity budeme sa nad niektorými týmito vecami musieť zamyslieť. Každý členský štát e, má samostatný prístup k tejto problematike, rôzne názory. E, nejaký ten čas e, nám ešte zaberie to, ako obmedziť oblasť, kde e, sa e, oblasť trestných postihov v návrhu explicitne žiadam sa, aby zneužívanie obeti e, nezákonné aktivity tam boli uvedené, aby systém bol čo najpredpovedateľnejší v maximálnej možnej miery správneho hľadiska. E, teším sa na vaše prípadné otázky. Ďakujeme pekne, hovorí pán predseda. Veľmi si vážime vystúpenie zástupcov rôznych inštitúcií, ako i švedského predsedníctva, k tejto tak dôležitej téme, ako určite obchodovanie s ľudskými bytostiami je. je. Ale boli sme informovaní, že tlmočenie e, je k dispozícii len do určitého časového momentu Takže chcel by som vás poprosiť o pochopenie, i keď vidím, že sa viacerí prihlásili do diskusie. Myslím si, že sme máme, máme za sebou pomerne dlhý deň ro, s rozsiahlými diskusiami a už asi teraz nebude možné rozbehnúť diskusiu k tejto téme. Preto navrhujem, aby vaše otázky k týmto vystúpeniam, ktoré tu zazneli, ste zaslali písomne švedskému predsedníctvu a komisii a oni určite veľmi radi na ne odpoved, odpoved, zodpovedajú písomne a som si istý, že budeme mať ešte v budúcnosti príležitosť pokračovať v tejto diskusii na niektorom z ďalších e, regulárnych zasadnutí LIBE, možno už koncom septembra, 29. a 30. septembra. Takže to by bolo všetko na dnes, dámy a páni. A zajtra začíname o 9. hodine. Ďakujem za pozornosť.